and mortality hodnotiteľ, ale nie regula, regulátor procesov ADR robí tiež. No a preto navrhujeme vytvorenie prostredia, kde ADR môže prekvitať eh, na základe vlastných eh, výhod. Toto môže trvať veľmi dlho, avšak a chceme, aby jednotný trh profitoval z ADR, tak treba postupovať práve takto. Ďakujem pekne. Uh, well, indeed, minister, Ďakujem pekne, pán minister, za tieto veľmi zaujímavé úvahy a myšlienky, ktoré prispeli do diskusie. No a z praktického hľadiska My sme e, sa veľmi radi, e, radi sa stretíme s Maďarským združením na ochranu spotrebiteľa. No a na záver našich prezentácií teraz dám slovo Paule Testori Kogi, ktorá nám povie o projektoch. Nech sa páči. Ďakujem pekne Malkom. Ďakujem pekne výboru IMKO za podporu, pokiaľ ide o túto oblasť. Pre nás sú dôležité tieto schémy ADR. Tento rok sa nám podarilo tento návrh predložiť ako strategickú iniciatívu do pracovného programu komisia. Musím povedať, že v našej politike, kde sú potravy, potraviny, zdravie a spotrebiteľ sú skutočne strategickou. Je to strategická iniciatíva, pokiaľ ide o pracovný program. Komisia to jasne dáva najavo, aké to je pre nás dôležité. Ako už povedal môj pán komisár Dali, my, ak chceme skutočne mať fungujúci trh, vnútorný trh, tak musíme ponúknuť spotrebiteľovi schopnosť alebo možnosť na to, aby sa mohol odvolať takýmto spôsobom. Na to, aby našiel efektívny spôsob, ako nájsť nejakú mimosúdne riešenie sporu, tak je to veľmi dôležité, pretože týmto spôsobom spotrebiteľ rýchlým spôsobom a ľahkým spôsobom a vlastným spôsobom nájde riešenie e, takéhoto sporu s predajcom. Ale je to e, riešenie prospešné tak pre spotrebiteľov, spotrebiteľ, ako aj pre biznisy, pretože týmto spôsobom si vlastne udržia na trhu svoju reputáciu, pretože trh je vlastne osoba s dvomi e, nohami. Jeden je jedna noha je spotrebiteľ a druhý je e, predávajúci. Ak to nebude fungovať, tak celý trh nefunguje. Ako už povedal komisár, my sa snažíme vnímať tento pripomienkový proces. Vidíme, koľko tu je práce, vidíme, aký je to komplexný proces, napríklad, ako môžeme zlepšiť osvetu, ako môžeme z ADR urobiť záväzným krokom predtým, než by sa využili nejaké iné právne riešenia, ako môžeme financovať napríklad systém ADR. Čiže je tu viacero otázok, ktoré ešte musíme bližšie identifikovať a na ktoré musíme nájsť odpovede a pripomienkové konanie je skutočne dôležité v tomto ohľade, aby sme sa dozvedeli aj váš názor a tá rozprava, ktorá tu dnes bude, bude prospešná. Takže ďakujem ešte raz Malkomovi aj za vašu podporu. Well, Skutočne sa tešíme na to, že budeme takéto projekty s vašim tímom e, riešiť. Viem, že ste skutočne entuziastická, pokiaľ ide o riešenie tohto pripomienkového konania a celý problém. Predtým, než dám slovo nášmu moderátorovi, e, pani Terin, ktorá začne ďalšiu sekciu, tak možno by som ešte povedala to, pretože sme nemali zatiaľ príčas, aby sme hovorili niečo o technológii, tak by som chcel povedať, že budeme sa snažiť držať ten časový rámec, pretože skutočne máme presný program a mojou úlohou, keď predsedám stretnutia v parlamente, aby sme sa držali skutočne času, aby všetci účastníci týchto debát vedeli, že máme napríklad 5-minútové vstupy a Jordan bude sa venovať práve sledovaniu času. Čas budete mať vždy pred sebou, pani moderátorka, takže skutočne vám dôverujem, že v môžete mať aj moje kladivko, ak chcete na to, aby ste rečníkov trochu usmernili, ja vám ho aj teraz podám. Len aby ste teda upozornili našich kolegov, že skutočne, aby sa nevhlbili do svojej prezentácie takým spôsobom, že by preklenuli svoj časový rámec. Ak to bude fungovať, tak to bude v poriadku. A týmto vlastne teraz dávam slovo vám a ja si sadnem bokom. Ďakujem pekne. Je to veľká čest pre mňa, že môžem teraz ja sledovať a usmerňovať časový harmonogram, pretože normálne sedím práve inde, za týmto panelom. Je pre mňa veľká čest, že som tu dnes medzi vami na tomto veľmi dôležitom samite eh, kde sa budú robiť veľmi, rozhodnu- veľmi dôležité rozhodnutia, pokiaľ ide o eh, jednotný trh. Ako viete, už výbor IMKO dnes o týchto troch dôležitých správach hlasoval, ale dnes popoludne sa budeme sústredovať predovšetkým na tie schémy ADR, ktoré sú kľúčovou témou pre spotrebiteľov. Už máte veľkú paletu práv e, pre spotrebiteľov, na ktoré môže byť Európska únia píšna, ale ak nemôžete tieto práva si vydobiť, tak sú iba teoretické. Skutočne sme tu mali viacero iniciatív, pokiaľ ide o ADR schémy. Už sme to počuli. A takisto sme počuli, že sú tu ešte určité problémy, pokiaľ ide o nedostatok osvety a takisto sú tu určité nedostatky, ktoré jednoducho súvisia s tým, že napríklad spotrebitelia nevyužívajú svoju príležitosť vyriešiť problémy práve ADR schémami verejné pripomienkové konanie bolo uzatvorené včera. Dnes sme skutočne radi, že môžeme si vypočuť myš, e, názory predstaviteľov Európskeho parlamentu, ale aj aktérov a zúčastnených strán, respektíve všetkých vás, ktorí ste tu dnes v tejto miestnosti. Takže teraz by som dala slovo pánovi Švábovi, ktorý je členom Európskeho parlamentu, ktorý je takisto členom výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorý tu sa tejto téme venuje e, už e, veľmi dlho a ktorý sa vyzná v detailoch. Takže som skutočne zvedavá, aké sú vaše názory. V rámci tejto prvej panelovej diskusie sa budeme sústrediť na súčasné problémy, ktoré tu máme z ADR a ďalšia sekcia sa bude sústrediť na kroky, ktoré budeme musieť robiť v budúcnosti, takže som skutočne rada, že si môžem teraz vypočuť vaše názory. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani profesor Katerin, ďakujem pekne za príležitosť prehovoriť tu dnes. Myslím si, že ako úvod by som by mal byť čo možno najstručnejšie. Myslím si, a to aj stanovisko EPP v tomto parlamente, že trhy sú o dôvere spotrebiteľov a preto musíme vyriešiť všetky cezhraničné spory ktoré súvisia napríklad predovšetkým s, euro, s elektronickým e, obchodom. A preto riešenie problémov je veľmi dôležité táto diskusia o ADR schémach je dôležitá, pretože tu ide o, o nástroj, ktorý môže pomôcť z viacerých uhlov pohľadu. ide tu o byrokratické riešenie, je tu prostredníctvom týchto riešení, je tu veľa flexibility pre všetky zúčastnené strany. Vnímame to skutočne ako riešenie komplikovanej situácie, ktoré sme tu uh, ktorú tu máme. ADR schémy môžu fungovať aj cezhraničným spôsobom, bez toho, že by sa dotýkali otázky, či európska úroveň má skutočne kompetenciu na to, aby pripravila legislatívu v oblastiach, pokiaľ ide o kolektívne e, opravné systémy, pretože tieto sú normálne e, založené na dobrovoľnej báze ponúkajú, tieto schémy ponúkajú rýchle riešenie tak pre podniky, ako aj pre spotrebiteľov a ponúkajú aj riešenia, e, ktoré sú veľmi lacné a to je veľmi pozitívny signál. Myslím si, že už máme v Európskej únii určité množstvo inštitúcií, predovšetkým pokiaľ ide o pôsobnosť pána Daliho, kde môžem, na ktorých môžeme stavať. Napríklad môj, ja mám volebný okrsok blízko Štrasburgu a je tam aj súčasť siete ECC a tu už viackrát sa ukázalo, predovšetkým pokiaľ ide elektronický obchod, ako sa dá pomôcť spotrebiteľom, ak dostanú kompetentné správne informácie a usmernenia a môžu sa týmto obrátiť na mechanizmy ADR. Avšak myslím si, hoci som presvedčený, že ECC systém bude zohrávať dôležitú úlohu v celej tejto diskusie, myslím si, že ešte stále tu je dosť víze, ktoré musíme, ktoré musíme čeliť. Napríklad, ako by sme zabezpečili transparentnú štruktúru všetkých členských štátov. Vieme, že tieto systémy ešte zatiaľ neboli vytvorené všade v Európe, ale ak skutočne chceme, aby spotrebitelia všade v Európe mohli využívať tieto schémy, tak je dôležité, aby mali e, celoeurópsku štruktúru. Po druhé, ako sa môžeme vyhnúť e, takému prístupu, ktorý by sa aplikoval na všetkých spotrebiteľov rovnako. A aby skutočne všetci spotrebitelia mali férový prístup k týmto systémom. A tretí bod je nestrannosť e, týchto mechanizmov ADR, aby sme zabezpečili e, záujem spotrebiteľa, ktorý má byť kľúčovým. A nie, nie je tu kľúčová štruktúra, ale záujmy spotrebiteľa. Čiže skutočne som zvedavý na to, ako reakcie ponúknú participanti tejto diskusie. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Šváb, za tento jasný prehľad a sumár za výhody. Ďakujem takisto za to, že ste sa držali časového rámca, čiže nemusela som vyšiť to moje kladivko. A teraz dám slovo pánovi Hogincovi, ktorá je generálnou riaditeľkou BEUK ktorá táto organizácia reprezentuje spolky spotrebiteľov a kde sa skutočne sústredia na e, problémy, ktoré majú spotrebiteľa, čiže je to veľmi, je to taká oblasť, ktorá súvisí s touto témou. A zaujímalo by nás, aby sme sa od vás dozvedeli, prečo tieto mechanizmy ADR doposiaľ nedosiahli ten svoj maximálny potenciál do dnešného dňa. Ďakujem pekne. Na začiatku by som chcela vedieť, či môžem využiť tie dve minúty, ktoré nevyužil pán Šváb. No dobre, aha, teraz vážne, ďakujem veľmi pekne, eh, že som dostala možnosť eh, zúčastniť sa na tomto samite ADR a poskytnúť vám aj určitú perspektívu konzumentov, spotrebiteľov. Musíte vedieť, že z hľadiska eh, spotrebiteľov sú mnohé aspekty ich nespokojnosti a, a spory. No a mm, to je náš každodenný život. Dôležité je zdôrazniť, že organizácie spotrebiteľov, spotrebiteľské organizácie vnímajú ADR ako jeden z najdôležitejších nástrojov, zo všetkých nástrojov Presadzovanie práv spotrebiteľov má mnohé výhody v porovnaní s tradičným súdnym systémom pokiaľ je náležite sú náležite implementované a pokiaľ sa využívajú všetky výhody týchto systémov. Ale dôležité je tiež zdôrazniť, že je to alternatíva. To znamená, že spotrebiteľ má vždy na výber a nie je to náhrada prístupu pred súd, pretože e, súd zaručuje e, veci, ktoré nezaručuje ADR a to je e, prístup k spravodlivosti. A preto vyzývame politikov, aby samozrejme ADR musia byť čo naj efektívnejšie, ale nemôžeme zabúdať na súdnu cestu, je zlepšovanie a samozrejme nesmieme zabúdať na kolektívne žaloby. A samozrejme, ja som chcela sa s vami podeliť o naše e, názory, prečo ADR ne, nevyužívame alebo nedosahuje, nevyužíva potenciál plný. Tak ako povedal pán Dali, tak spotrebitelia nevedia o existencii systémov ADR. Ale okrem toho, že o nich nevedia, je tu tiež, sú tiež zmetení pretože tých systémov je skutočne veľmi veľa. Sú rôzne denominácie, sú rovnaké systémy s rôznymi denomináciami, takže ľudia sa nevyznajú medzi týmito systémami. A preto chcem povedať, že spotrebitelia niekedy, um, niekedy reklamačné oddelenia uh, v podnikoch uh, majú zmetok uh, v rôznych systémoch ADR a preto a pre, medzi tým treba rozlišovať. A, a napríklad E, francúzska e, energetická spoločnosť GDF Suez má reklamačný servis, ktorý sa nazýva Mediátor. To je vynikajúca vec, ale je to vnútropodnikový systém. A vo Francúzsku e, parlament zaviedol orgán mediátor, alebo mediátora pre energetiku, čo je štátny orgán. Takže tu už je zmetok. No a preto treba, aby spotrebitelia boli informovanejšie, aby to bolo jasnejšie a možno by mala byť nejaká šablóna informačných systémov tak, aby jednotlivé systémy boli porovnateľné a treba zaistiť lepšie usmernenia e, v rámci denominácií. Druhá úvaha je propojená s spotrebitelia e, nepoznajú si systémy, pretože obchodníci ich nevyužívajú. Keby e, obchodníci ich viackrát využívali alebo navrhovali, tak spotrebitelia by ich lepšie poznali, tak ako povedal pán Dali, tak len 40 obchodníkov vie o ich existencii a aj keď o nich vedia, tak nepoužívajú systémy AD. No a prečo nie? Ak môžem byť taká provokatívna, možno preto, že nie, nie sú tam žiadne stimuly. Ak e, by vedeli, že spotrebitelia sa neobrátia namiesto toho na súd, Takže ak by e, spotrebitelia mohli ísť na súd, keby systémy ADR nefungovali, tak by možno používali ADR aktivnejšie. A ďal, ďalej nedostatočné dodržiavanie, pretože sú systémy ADR, ktoré sú záväzné a sú systémy, ktoré sú nezáväzné pre obchodníkov. A potom to závisí len na dobrej vôli obchodníkov. Samozrejme sú spoločnosti, ktoré úplne dodržiavajú predpisy systému ADER, ale sú spoločnosti, ktorých to jednoducho nezaujíma. No a z hľadiska eh, spotrebiteľa to je len zdržiavacia taktika. Prejdete celým systémom, celým procesom a v konečnom dôsledku aj tak prehráte. Takže to je tiež veľmi dôležité, aby politici vytvorili systém, ktorý v maximálnej možnej miere no, bude záväzný pre obchodníkov. No a na záver by som chcel ešte povedať, že nie som až taký, taká optimistická ako pán Šelavajo o autonómii. Samozrejme, sloboda je nevyhnutná. Systémy ADR musia sa organizovať samé, ale ja si myslím, že na to, aby systém ADR bol autorizovaný, používa toto meno, tak je tu základná požiadavka, ktorá musí byť rešpektovaná na to, aby občania a spotrebitelia tým systémom mohli dôverovať. Ďakujem pekne. Pani Guayens, ďakujem pekne, že ste upozornili na tento dôležitý problém eh, informácií a komplementarity. Samozrejme, potrebujeme nejaký vzorec eh, fungovania systémov. Eh, a je isté veľmi dôležitý mechanizmus, dobre. A slovo teraz dostane pán Grech, ktorý je tiež členom Európskeho parlamentu, členom výboru IMCO a ktorý je autorom správy o jednotnom trhu pre občanov a spotrebiteľov, kde zdôrazňujete význam úlohy občanov a spotrebiteľov na jednotnom trhu spoločnom eh, v súvislosti s ADR, s nedostatočnou informovanosťou a využívaním systémov. Takže so záujmom si vypočujeme vaše slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, na úvod musím povedať, že súhlasím s komisárom a ministrom, že európsky občania a ich eh, vedomosti a chápanie systémov ADR v Európe je veľmi nízke. Myslím, že len malé percento občanov vie, ako podať žalobu, žalobu alebo nejakú sťažnosť na orgán ADR. Niektorí si dokonca ani neuvedomujú, že existujú takéto spôsoby sťažnosti aj. je eh, nešťastné, že koordinované systémy riešenia sporov zatiaľ neboli riadne vytvorené alebo nefungujú uspokojivo tak, aby európskym občanom dávali efektívny, dostupný mechanizmus mimosúdneho urovnania sporov. Európa, akčný plán Európy e, je dôvodom toho prostredia, ktoré dnes existuje množstvo prekážok, ktoré vyplývajú z nedostatočnej informovanosti, fragmentácie systému, nedostatok legislatívnych iniciatív a nedostatočne harmonizovaný prístup bráni občanom využívať eh, alternatívne, spory alternatívne spôsoby urovnania sporov. Európsky systém ADR by vytvoril istotu a dal by dôveru občanom, hlavne tým, ktorí každodenne sa stretávajú s problémami cezhraničných aktivít. Aj keď kolektívne žaloby nie sú to, myslím, slova, e, predmetom dnešných e, diskusí, tak myslím, e, že situácia si vyžaduje zavedenie mechanizmu kolektívnych žalob. Je dôležité vedieť, že pre akýkoľvek finálny balíček ADR, aby ho podporili európsky občania, tak to podmienuje existenciu alebo existencia Európskeho systému kolektívnych žalôb, tak ako to bude uvedené v uznesení Európskeho parlamentu z maja minulého roku. Okrem toho, no, no pri štruktúre ADR musíme posilniť aj súčasné štruktúry, hlavne z e, siete ECC a FIN a zaistiť, aby mali dostatok prostriedkov na riadne fungovanie Treba sa istiť, aby cieľené informačné stratégie, ktoré vysvetľujú fungovanie mechanizmov občanov, boli tiež zriadené. A po tretie, in treba integrovať e, informačný systém jednotného trhu do záverečného balíčka a návrhu balíčka ADR. Okrem toho treba objasniť a vyjasniť to, či revidovaný systém ADR e, bude e, zahrňať obchodné transakcie medzi spotrebiteľmi a obchodmi, a podnikateľmi alebo len medzi podnikateľmi. Potrebujeme lepšie mechanizmy na revidovanie toho, ako spotrebitelia, občania a malé stredné podniky môžu vykonávať a uplatňovať si svoje práva. Rovnako vyzývame komisiu, aby e, vypracovala zacielenú komunikačnú stratégiu, ktorá, ktorý bude riešiť problém, problémy, s ktorými sa stretávajú malé stredné podniky a spotrebitelia, hlavne v cezhraničnom obchodnom styku Vážená pani predsednička, ja si uvedomujem, že táto otázka je veľmi komplexná a citlivá aj v rámci samotnej komisie. No a preto akýkoľvek systém bude musieť mať garancie voči zneuži- proti zneužitiu. Však eh, myslím, že na ďalších eh, podujatiach budeme vyzvať komisiu, aby konala a preto vítam e, odhodlanie komisára Dalího, aby sa venoval tejto otázke. A verím, že komisia nebude ďalej odkladať finalizáciu tejto témy a zajistie, aby legislatívny balíček o ADR a kolektívnych žalobách bol prijatý do konca roku 2011. No a na záver potrebujeme politické líderstvo, komisie a rady pri tvorbe fungujúceho systému mimosúdneho a alternatívneho urovnávania sporov. Ďakujem pekne aj za túto výzvu, ako aj za tento prehľad problémov malých stredných podnikov, obyvateľov a spotrebiteľov. Na slovo teraz dostane pán Frizon. Je veľmi dôležité, ja eh, si rada vypočujem vaše úvahy a názory. Pán Frizon je mediátor v poisťovníckom sektore, ako aj členom siete FIN, alebo FINNET, a to je sieť orgánov pre ADR v, pre cezhraničných poskytovateľ služieb. Takže my si veľmi radi vypočujeme vaše skúsenosti z prvej ruky a zaujíma nás tiež vedieť, ako FinNet funguje a dúfam, že uvedete aj niektoré úspechy FinNetu. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel dnes využiť príležitosť, aby som mohol hovoriť po francúzsky je to pre mňa jednoduchšie. Ehm, dovolte mi, aby som vám povedal niečo z mojej skúsenosti ako mediátor v, v skupine poisťovní vo Francúzsku ehm, v rámci ehm, skupiny Finnet. Dovolte mi, aby som sa v krátkosti venoval aj historickému vývoju a možno, že záverom potom dáme niekoľko príkladov. Takže prečo vôbec existuje Finnet vo finančnej oblasti? je potrebné mať vyváženú situáciu po vytváraní a otvorení jednotného trhu a táto potreba sa skutočne veľmi rýchlo presadila. Bolo iniciatívou komisie, že sa okamžite uvažovalo o tom, aby sa pre spotrebiteľov vytvorila možnosť využívať e, mechanizmov, ktoré im umožňujú byť rýchlym, mať rýchly prístup k určitej forme spravedlo, spravedl, spravodlivosti. Aká je tá všeobecná myšlienka? Tá všeobecná myšlienka vlastne spočíva v tom, že by sa vytvorila sieť, umožňujúca vyriešiť mm, spory, bez toho, že by bolo mm, nutné unovať súdy, ktoré um, väčšinou agujú pomaly, zložito a tie súdne spory sú nákladné, takže by sa vytvorila možnosť využívať mechanizmus, ktorý by umožnil využívať cezhraničné finančné spory. Cieľom FINET je používať rôzne systémy ADR a zoskupiť tie systémy, ktoré v členských štátoch existujú a ktoré by mali umožňovať spotrebiteľom riešiť ich spory práve z hľadiska bank, poisťovní a finančných trhov. Organizácia ADR, organizácie ADR e, spolupracujú v rámci Finetu a práve pri takýchto sporoch majú, sporoch majú e, spotrebiteľa príležitosť obrátiť sa na, tý, na najbližší takýto systém. Teda keď sa skontaktujú, tento kon, ten kontakt alebo tá kontaktná osoba sa spojí s organizáciou príslušnej krajiny tak, aby sa spor vyriešil čo najrychlejšie. Tak sú tu tri výhody tejto siete. Za prvé, komisia už zohľadnila existujúce systémy. Išlo o to, aby sme tie systémy nielenže harmonizovali, ale my sme ich chceli zoskupiť v rámci tejto uh, siete v rámci tejto spolupráce a to, čo ste nám doteraz uviedli, tak to len vlastne potvrdzuje odôvodenie našej spolupráce. My sme chceli um, v praxi riešenia uľahčiť a zlepšiť spoluprácu. Um, Finet bol zriadený v roku 2001 Teraz, doteraz máme 50 členov z 22 krajín, e, oni sú súčasťou tejto siete a pristúpili na protokol o dohode súvisiaci s touto komunitárnou sieťou v prípade riešenia e, cez e, riešenia cezhraničných sporov. Tento protokol organizuje vlastne konkrétne e, príslušné riešenie, to príslušné konanie. To znamená, poverí sa systém AD, ktoré je pre spotrebiteľa najbližšie a tento systém sa obráti na svojho partnera v prípade krajiny, kde sa nachádza poskytovateľ služby. V rámci zmluvy ktorá bola v rámci tejto transakcie, použitá, sa zabezpečí spolupráca, spolupráca medzi jednotlivými systémami ADR a komisiou. Mm, ale čo chcem zdôrazniť, ja chcem počiatniť kvalitu intervencie týchto dvoch systémov. Tieto systémy musia mať špičkovú kvalitu pri riešení takýchto sporov, tak aby bolo možné udržať dôveru spotrebiteľov do sieť, v takúto sieť e, systémov ADR. No a sú to princípy odporúčení z roku 1998 a z roku 2001, ktoré boli prijaté, do, e, prijaté komisie, e, komisiou ktorá, ktoré sa odrazili aj v preambule smernice o riešení obchodných sporov. Toto sú základné princípy, ktoré sa tu vyjadrujú a boli aplikované tak, aby sa e, formou milosúdneho konania riešili tieto spory v rámci ADR. Tieto princípy sa dodržujú a zároveň predstavujú základnú podmienku pre oznamovanie takýchto systémov zo strany členských štát, vlád členských štátov komisí. Takýto systém notifikácie umožňuje príslušným systémom ADR, aby vstúpili do systémov FINET. Máme niekoľko pilierov, ktoré sú tu potrebné. Za prvé to je nezávislosť mediátora, transparentnosť takýchto systémov, efektivita, dodržiavanie zákonnosti, sloboda vo výbere takéhoto systému ADR, miesta súdu, potom možnosť odvolania, potom oponentúra, dodržiavanie dôvernosti a k tomu ešte pridám bezplatnosť alebo takmer bezplatnosť pre spotrebiteľa tak, aby tu skutočne existoval voľný prístup k takému systému. My môžeme hovoriť o úspešnosti, už ja si myslím, že áno počet ADR v rámci Finetu to, to preukazuje. V roku 2001 sme mali necelých 15 prípadov a dnes, do dnešného dňa sme už mali asi 7000 prípadov ročne. Za posledné roky je to okolo 1200 prípadov. Táto sieť ešte stále nie je dostatočne známa a to je hlavný záver komisie o posúdení Finetu. Um, táto správa um, bola robená v septembri 2009 a záver tejto, ehm, odporúčaním tejto správy bolo, že komisia by mala podporiť túto sieť, mala by sa rozšíriť o ďalšie členy, ďalších členov. Máme v rámci tejto siete riadiaci výbor. Ten Títo sa snažia podporovať šírenie povedomia o sieti tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovne. Ja sám som členom tejto siete a mám tam takisto kolegu ombudsmana z Veľkej Británie. Máme takisto internetové stránky, na ktorých sa nachádza databáza Finetu s uvedením všetkých možných e, kontaktných miest e, a systémov, na ktoré sa možno obrátiť. Vidím, že som už prekročil čas, ktorý mi bol venovaný, takže žiaľ nemôžem uvieť príklady, ktoré som si pripravil, ale v každom prípade ich môžete nájsť na webových stránkach, o ktorých som hovoril. Euh, Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa držali časového rámca, harmonogramu a ďakujem za to, že ste vysvetlili aj dôvod fungovania a existencie fitnetu. A ďakujem za to, že ste vysvetlili aj to, akým spôsobom to fitnet funguje. A teraz dám slovo členovi Európskeho parlamentu, Diane Wallisove, ktorá je členkou ALDE a Júri a ktorá túto celú problematiku veľmi podrobne sleduje, čiže skutočne nás zaujíma, aké máte v tejto oblasti skúsenosti. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za to, že oživil túto tému, túto oblasť, túto problematiku, ak to tak môžem povedať. Keď som sa dnes pripravovala na dnešné stretnutie, tak som si v rámci svojho týmu pozrela, aké podklady mám k tejto téme a zistili sme, že máme už určité také prvé e, dokumenty k tejto téme už z roku 2001. Myslím si, že všetci vieme, že ADR sú veľmi dôležité v rámci vnútorného trhu. Už viackrát som si to uvedomila. E, napríklad na fungovaní systému Solvit. Mám priateľa v Anglicku, ktorý hovorí že dosť poberá dôchodok z Talianska a že tento systém, ktorý ona využíva, mm, prostredníctvom tohto systému sa, je podar, sa snažila vyriešiť tento problém, ktorý má spoberanie tohto dôchodku a práve sa jej to podarilo vyriešiť týmto systémom Solvi. Čiže to je niečo podobné ako ADR. Ako by sme mohli takéto podobné systémy využívať viac v prospech spotrebiteľov? Čiže to je práve to, čo sa teraz usilujeme spoločne, o čom práve hovorím a som skutočne rada, že tu máme pripomienkový dokument a že vidíme tu výsledky, ale sú tu ešte veľké problémy, ktoré, ktoré musíme čeliť. Je tu predovšetkým o tú osvetu. Ľudia vedia, kde sa nachádza najbližší súd, vedia, kde by si mohli uplatniť opravné prostriedky tradičným spôsobom. Toto už bolo spomenuté. Je tu celé sp- spektrum ADR mechanizmov, ktoré by mohli fungovať a nahradiť tento starý tradičný systém, ale skutočne ľudia ešte stále nevedia, akým spôsobom by sa k nim mali dopracovať. Čiže toto je ten nedostatok. Musíme nájsť určitý spôsob, aby ľudia skutočne vedeli o ADR schémach. A toto je práve to miesto, kde by si myslím, že môžeme ponúknuť aj my niečo ako Európska únia. Mali by sme byť schopní ponúknuť určitú koherenciu, určitú mapu cestovnú mapu, aby ľudia skutočne našli cestu smerom k ADR systémom, ktoré im zabezpečia určité riešenie ich problematických situácií. Čiže to je to, čo by sme mali my spustiť. Máme tu určité e, postupy, overené postupy, máme určitú spoluprácu medzi jednotlivými úradmi a inštitúciami, ale zdá sa, že stále sme sa nedostali tam, kde sme sa chceli dostať a kde sa musíme dostať. Čiže potrebujeme niečo robustnejšie, konkrétnejšie pokiaľ ide o budúcnosť. Takisto som presvedčená o tom, že ak to je spomínal kolega, kolegyňa bojk, že ak chceme mať dobré ADR, ADR práve umožní dobré vzťahy v rámci medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi, pretože tu bude zabezpečené správne chovanie tak na jednej strane, ako aj na druhej strane. Čiže podniky by takisto mali participovať na využívaní týchto systémov ADR. A záverom by som sa chcela spýtať, aby komisia alebo požiadať komisiu, aby sa zamyslela nad správou, ktorú e, vyprodukoval parlament vo vzťahu k finančným službám, kde spotrebitelia um, došli k újme naprieč celej Európe. Taký, istý, taký istý scenár sme tu mali, nevedeli, či sa majú obrátiť na národných ombudsmanov v jednej krajine alebo v inej krajine, pretože tu išlo cezhraničné problémy. A už vtedy sme dúfali, že Finnet bude schopný v niektorých prípadoch vyriešiť túto situáciu, ale pravdepodobne ľudia o tom ešte nevedeli, alebo by som možno aj povedala, že sú tu problémy aj pokiaľ ide o zdroje pre Finnet. ADR ADR musí byť takisto správne financovaná. Ak chcete vyžiť ADR, tak musia to byť zabezpečené prostriedky. Už v minulosti veľmi dobre vieme, že ak chceme e, využívať tieto opravné prostriedky a chceme zabezpečiť, aby bola spravodlivo zabezpečená, tak nielen nie sú to len systémy ADR, ktoré sú dobré, ale sú, komplementárne, sú to komplementárne systémy, ktoré môžu napomôcť k vyriešeniu situácie. Či tento tradičný systém nevylučuje ADR schémy a mechanizmy. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za vašu odhodlanosť, pokiaľ ide o podporu systémov ADR. A ďakujeme za vaše skúsenosti, ktorými ste sa s nami podelili. Myslím, že ste spomenuli veľmi dôležité body. A pokiaľ ide o problémy spotrebiteľov, aby skutočne našli to správne, ten správny orgán ADR mechanizmov, častokrát to je problém, máme viac širokú paletu týchto um, orgánov, ale pravdepodobne niekedy je problém nájsť ten správny orgán. Takisto ste spomenuli, že aká tu je výzva, pokiaľ ide o participáciu podnikov v týchto systémoch, aké sú v tom výhody. Takže ako posledného rečníka predtým, než eh, budú mať eh, prítomný príležitosť pýtať sa otázky, eh, tak by som teraz dala slovo pani Tiziane Pompei, ktorá reprezentuje práve podnikateľskú sféru, je predsedničkou talianskej Union Camere, Národnej obchodnej komory. A skutočne nás zaujímajú vaše názory, prečo práve v tomto momente iba 9% predajcov doposiaľ využíva systémy a mechanizmy ADR, čiže to, podelte sa s nami o vaše skúsenosti a o dôvody, prečo možno niekedy podniky sú dosť také zdráhavé, aby participovali na tejto oblasti. Kúzo, Áno, ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň všetkým. Prepačte mi, ale budem hovoriť po taliansky v každom prípade. A však budem sa snažiť dodržať čas. Ďakujem za túto možnosť predniesť moje skúsenosti, ale tiež skúsenosti talianskej obchodnej komory. Talianské obchodná komory sú verejné miesta a majú takisto sprostredkovateľskú úlohu pre e, podniky a takisto pôsobia medzi e, spormi, e, ako sprostredkovateľia v sporoch medzi spotrebiteľmi a podnikmi Um, tá nezávislosť týchto sprostredkovateľov, tých mediátorov, ktorí tam sú, oni sú spojení, prepojení v sieti, oni pracujú s rovnakými pravidlami, s rovnakými, v rovnakých tarifách a rovnakým spôsobom. V Taliansku je ale niečo špecifické. Minulú jeseň bol um, odsúhlasený zákon v súlade s európskou smernicou um, od roku, z roku 2008, kedy je um, riešenie alebo mediácia sporov povinná pre niektoré prípady, napríklad pre všetko to, čo sa týka výstavby, prenajmu a obdobných záležitostí. No a predtým, ako sa takýto spor, sa takýto spor eh, rieši na súde, tak sa eh, musí riešiť najprv pred mediátorom. A na to slúžia takéto organizmy, takéto jednotky, ktoré sú eh, takisto uvedené v registri. My máme 105 takýchto mediátorov, ktorí sú, alebo takýchto jednotiek, tak, ktoré sú uvedené. v registri. My robíme sprostredkovateľskú činnosť eh, medzi podnikmi, ale aj medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Mali sme za posledných 10 rokov eh, veľmi vysoké eh, počty prípadov a tieto mm, prí, počet tých prípadov za posledné roky narastol. Za normálnych okolností, no poviem to inak, asi v polovici prípadov sa to urovnanie dosiahne v priebehu dvoch mesiacov Takže toto zmierovanie, tá mediácia je povinná pre podniky, ale takisto existuje dobrovoľná možnosť, na ktoré sa môžu dotknuté strany, eh, na ktorých sa môžu dohodnúť, že ako vyzerá taká mediácia, aké sú jej znaky, tak v, každom, v prvom prípade je to tá rýchlosť, pretože práve mediácia v Taliansku trvá eh, priemerne 60 dní a to je o mnoho kratšie ako keby bol, bol tento spor prejednávaný na talianskom súde, pretože tie časy na súde už len vyšetrovania takéhoto prípadov prípado, eh, trvá viac ako tisíc dní. A okrem toho sú rozhodujúce tiež, tiež náklady, lebo náklady pre talianský eh, podnik, keď ide na súd, sú mm, príslušne, príslušne vysoké. Samozrejme aj vďaka tomu, že tie konania trvajú tak dlho. Okrem toho, Máme, sú to neformálne konania, sú to flexibilné konania, tie jednotlivé strany sporu sa zúčastňujú na tej mediácii a sprostredkovateľ mediátor ich podporuje pri riešení ich ťažkostí. Toto vlastne takisto podporuje vzájomné vzťahy medzi podniky namiesto toho, aby e, ich e, aby ich, aby ich nejakým spôsobom negatívne ovplyvnilo. A veľmi pozitívnym aspektom je tá mediácia samotná, ktorá sa urýchli ešte aj tým elektronickým stykom. Tam vlastne talianská obchodná komora zažíva veľmi zaujímavé zaujímavé e, časy e, tzv. mediáciou online, kedy sa pomaly za 5 dní e, vedia strany sporu dohodnúť. Nielen komory, ale aj um, stavovské organizácie um, sa k tomu vyjadrovali a vláda to samozrejme urobila, z toho, urobila povinnosť, ale um, tá komora, ako aj stavovské organizácie, ich zástupcovia to teda musia používať. Ide o to, aby sa tá mediácia využila viac, ale nie len to. Mala by sa z toho vyvinúť istým spôsobom taká kultúra riešenia sporov, pretože pokiaľ to bude povinná, tak to budú využívať všetci. Potom budú tento systém poznať všetci a keď, myslím si, to využijú raz, tak to budú využívať aj v budúcnosti, pretože 19 tisíc takýchto mediácií, to je skutočne veľké e, číslo a e, myslím si, že to spovinenie takéto mediácie by sme mohli možno pokúsiť sa o to aj na Európskej únie, že v Taliansku s tým, robíme, s tým máme veľmi dobré skúsenosti. A najväčšie spory boli v oblasti telekomunikácií v Taliansku. Samozrejme dôležité, aby bol ten systém známy, aj tie jednotlivé paragrafy, klauzuly, ktoré sa uvádzajú potom v jednotlivých zmluvách, aj tieto musia byť verejne známe. A potom sa bude ten systém e, aj ďalej šíriť, potom budú aj spotrebitelia informovaní o tom, že taký systém existujú, musia byť samozrejme otvorené cesty a pravidlá, aj daňové pravidlá možno, ktoré by podporili, podporili aj rozhodnutie takéhoto mediátora, z ktorého by sa stalo potom právne záväzné rozhodnutie. Um, Ďakujem veľmi pekne za toto veľmi zaujímavé svedectvo o situácii v Taliansku a o e, skúsenostiami s povinným ADR. Ďakujem všetkým rečníkom za ich názory a úvahy, o ktoré sa s nami podelili. No a teraz si s veľkým záujmom vypočujeme aj iné skúsenosti zástupcov spotrebiteľských organizácií, zástupcov členských štátov alebo parlamentov. Takže možno len jednu vec ešte poviem predtým, než dám slovo pánovi Harborovi, ktorý bude predsedať diskusii. Teraz sa budeme za, zaoberať súčasnou situáciou a pripomienky tomu, ako by sa mala vyvíjať situácia do budúcnosti, no, si nechajte na druhú polovicu. Dobre, ďakujem pekne e, za moderáciu prvého kola. Ja budem moderovať e, túto časť, pretože poznám poslancov Európskeho parlamentu. No, ja by som chcel poďakovať teraz Johnovi Dalimu a Paule Testori, pretože viem, že musia odísť na dôležité zasadnutie o rozpočte ste im držíte všetci palce, hlavne čo sa týka tej časti pre výskum a vývoj, takže ďakujem veľmi pekne. Ale Zoltán Čefrovaj je stále tu no a dostane, dostane príležitosť reagovať. A... Takže na vaše otázky, no takže vážené kolegyne, kolegovia, chcela by nejaký poslanci Európskeho parlamentu otvoriť kolo diskusí a pripomienok. Viem, že niektorí z vás sa prihlásia neskôr, ale budeme veľmi radi, keď by aj niekto z nášho auditoria sa chcel prihlásiť. Vidím, že je tu pár otázok, takže najskôr poslanci. Neviem, nepoznám vaše mená, takže budem musieť vyvolávať čísla. Nemyslím eh, poslancov. No, ale eh, dva, dve osoby sa prihlásili vzadu. Dobre, takže najskôr dostanú slovo poslanci Európskeho parlamentu. No a ja navrhujem, aby otázky uh, netrvali dlhšie ako dve minúty. Takže ako prvý pán Žuván. Merci, monsieur le président. Donc, après cette première partie... Ďakujem pekne, pán predseda. Takže po tomto po tejto prvej časti mi dovolte povedať, že sme všetci si vedomí skutočnosti, že musíme chrániť spotrebiteľa, to je mm, už veľmi dobré. Existujú mechanizmy mnohých členských štátov, ktoré sú ale rozdielne. A tretí bod. Ehm, teraz by sme ešte museli pracovať aj do budúcnosti na ehm, postupe, kedy by sa tie jednotlivé systémy doplňali, pretože nemáme jedno jediné paušálne riešenie. A štvrtá poznámka nie je najťažšie, je to ťažké, keď sa hovorí o tých eh, súhrných žalobách. Myslím si, že tam každý môže dať eh, do toho, čo chce, aj vlastne, na vlastné obavy. A mm, sú tu rôzne opcie, ktoré tu máme a my, čo sme vlastne dlžní našim občanom, to je transparentnosť definícií, pretože je to tak, že sa o tom hovorilo aj um, našimi, naši teda rečníci o tom hovorili aj naši kolegovia z parlamentu, tu často spomínajú, že, um, ma, že celé toto vyvolalo na, alebo vyplavilo množstvo definícií, ktoré sú neprehľadné, ale myslím si, že to je tiež úloha nášho výboru. My sa musíme postarať o to, aby získali všetci. My musíme sa skutočne postarať o to, aby sme nedospeli k takému ochudobneniu celého systému, pretože existujú už systéme, systémy tých súhrných eh, žalob práve z krajín, niektorých krajín, ktoré poznáme. No a my by sme nemali eh, odsudzovať eh, mnohé veci, ktoré sa dejú niekde inde, pretože aj toto môže byť pre nás dobrou skúsenosťou. Toľko som chcel povedať, pán predseda. Myslím si, že čas dozrel preto, aby sme postupili ďalej v európskej legislatívnej činnosti. Možno, že sú teraz, možno, že e, sa národné skúsenosti už dostali na svo, po svoje hranice a musíme jednoducho ísť o krok ďalej. Ja sa chcem poďakovať jednotlivým hostujúcim rečníkom za ich skúsenosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Žován. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať eh, našim hostom za eh, ich eh, zaujímavé prednášky. A nadviežem teraz na pani Pompej. Ona sa ospravedlnila za to, že hovorila po taliansky. Ja viem, čo hovorí, ale nemusí sa ospravedlňovať, pretože žijeme v vo viacjazyčnej alebo mnohojazyčnej Európe. Naši tlmočníci nám poskytujú výborné služby. A tie naše jazyky sú súčasťou našho kultúrneho dedictva. A keď, tak ako povedali niektorí z našich rečníkov, tak význam jazyka v rámci ADR je mimoriadne vysoký, hlavne čo sa týka cezhraničných sporov. Myslím, že vy už ste mi dali eh, dosť rečníckého času na eh, moje celé funkčné obdobie, ale otázka kolektívnych žalob a informácií, a informovanosti je mimoriadne dôležitá, keď eh, skutočne chceme spolupracovať s našimi spotrebiteľmi. A mňa veľmi zaujali pripomienky môjho kolegu pána Grecha a rovnako pani Wallis. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Rapty. A dám naši. Uh, chcem zapýtať, či ešte nejaké poslanci sa chcú uh, uh, vyjadriť. Možno pán Frison aby nám mohol povedať niečo zo svojich skúseností celého celoeurópskeho systému ohľadne európskej otázky, takže chceli by niektorí moji kolegovia niečo povedať, ďalší poslanci? Nie? Dobre, takže dvaja páni sa prihlásili. Teraz eh, pán na čísle 153. A potom 196, ktorý je priamo za ním je mi ľúto, že vás musím vyvolávať podľa čísiel, ale môžete sa predstaviť. Takže 153, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Som Michel Estruk, zástupca Európskeho združenia mediátorov v energetike. Ja by som chcel povedať niečo aj ako mediátor GDF Suez. Mňa táto diskusia veľmi zaujíma a som aj veľmi spokojný. v mene mojich kolegov to chcem povedať. najskôr treba uznať, že tie systémy nie sú ideálne, ako ste povedali. A samozrejme, treba zlepšiť ochranu spotrebiteľa a prepojenie mediátorov vnútropodnikových alebo tých, ktorí konajú pre celé priemyselné odvetvie alebo štát. No a ja by som chcel poukázať na kvalitu našej práce za ostatných niekoľko rokov, hlavne v oblasti energetiky. Na jednej strane sa dá spory vyriešiť veľmi rýchlo. Spotrebiteľ v priebehu dvoch mesiacov dostane vyrozumenie o svojej stiažnosti. No a dôležitá je samozrejme spokojnosť spotrebiteľov pretože je dôležité, aby mediátori zohrávali túto úlohu a hľadali riešenia, ktoré sú v prospech a hlavne spotrebiteľa. No a ďalej vás chcem uistiť, že pracujeme s rôznymi poriadkami. V oblasti energetiky sa držíme smerníc príslušných, spolupracujeme s mediátormi celých štátov a to všetko v prospech spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne eh, za vašu pripomienku. A už sme povedali, že v energetika a telekomunikácie sú dobrými príkladmi. A možno by bolo zaujímavé, čo si myslíte. Aký európsky rámec bol dobrý. Takže ďakujem pekne, pán Struh. A teraz číslo 196. Nech sa páči vidím, že ešte niekto. 85. Takže teraz najskôr 196. Ešte raz je mi ľúto kvôli tým číslom, ale na budúce budeme mať prihlášky do diskusie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Volám sa Federico Fabiano a prichádzam z garančných nášho z Talianska v oblasti komunikácie. Ide pre všetkým o oblasti telekomunikácií a ide o to, aby sme eh, riešili v oblasti elektronickej komunikácie sporové prípady. My máme my sme sledovali tieto veci a uh, my uh, máme okolo 80 tisíc sporov za rok, za posledné dva roky teda väčšina týchto sporných prípadov eh, sa riešia v Taliansku alternatívne momentálne. Máme eh, úspech týchto mediácií medzi 70 až 95 vždy podľa podľa toho, akou cestou sa spotrebiteľ uberá Najskôr je tu tzv. paritná mediácia a my máme my robíme takisto, my sprostredkujeme takisto, alebo medi, robíme mediáciu medzi jednotlivými podnikmi a takisto medzi podnikmi a spotrebiteľskými organizáciami a takisto aj medzi spotrebiteľmi a živnostníkmi. A toto práve s tým uh, urobiť z toho povinnosť. Nuž a keď si zoberieme, že máme 95% úspešnosť, toto je veľmi dôležité všade v Taliansku. Uh, máme kontaktné miesta a mediátori tam zohrávajú veľmi dôležitú sociálnu úlohu. Potom máme mediáciu pred regionálnymi komunikačnými výbormi, toto sú nezávislé miesta, vlastne je to druhá inštancia, ako keby. Táto mediácia je bezplatná. Potom tretí prípad, alebo tretia možnosť je Ehm, na obchodných komorách a toto už uviedla pani kolegyňa Pompej. A potom ďalšia osobitosť, ten druhý stupeň, tá druhá inštancia, ehm, pokiaľ by ten prvý krok nepriniesol žiadny úspech. Dalo by sa povedať, že sa e, všetky tieto elementy a aspekty mohli preniesť aj na, európsky, e, na európsku úroveň, takže by sa e, zosieťovali jednotlivé kontaktné miesta napríklad. A takéto siete potom môžu vzniknúť aj s účasťou Európskej komisie, pokiaľ by išlo cez, hra, cez hraničné spory. A potom, samozrejme, posledná poznámka, musíme vytvoriť e, značku kvality práve v týchto oblastiach pre elektronický styk. E, značku, ktorá by eh, predstavovala, ktorá by bola dôveryhodná pre spotrebiteľa a zodpovedala by e, európskym nárokom. Ďakujem pekne, skutočne som vám dal viac času, pretože ste hovorili zaujímavé veci a pokiaľ ide o ten bod, ktorý ste spomenuli smerom ku koncu vašho príhovor, tak by som chcel povedať, že tento výbor e, ustanovil pracovnú skupinu, pokiaľ ide o digitálnu ekonomiku, pokiaľ ide o spokojnosť spotrebiteľa. Pán Pablo Adias, náš kolega, je predsedom tejto pracovnej skupiny a tu sa zaoberajú predovšetkým, pokiaľ ide o kvalitu spokojnosť spotrebiteľov a značku kvality. Čiže ďakujem veľmi pekne, že ste to spomenuli a teraz by som chcel dať ešte príležitosť aj pani profesorke Terin, aby skutočne mala príležitosť vyjadriť sa k tejto téme. Už som to mohol mm, urobiť možno aj skôr a predstaviť Jacqueline Miner, ktorá je riaditeľkou spotrebiteľskej politiky na komisie, čiže takisto tam bude odpovedať na ťažké otázky, ktoré pravdepodobne prídu ešte oveľa neskôr. Teraz má konečne slovo číslo 85. Ďakujem pekne, pán predseda, volám sa Hubert von Bremen a reprezentujem Federáciu priemyslu v Holandsku a to od tých najväčších konglomerátov až po najmenšie malé a stredné podniky. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za organizovanie takéto samitu Európskej komisie na to, že dali dispozícii konzultačný pripomienkový dokument, ktorý, na ktorý sme pravdepodobne my, väčšina z nás, reagovali. Nebudem vám informovať, pokiaľ ide o tento systém, o tom poviem možno niečo neskôr, o systéme ADR, ako funguje u nás v Holandsku ale moja otázka sa týka skôr tých pripomienkových dokumentov, ktoré sme mali k dispozícii. V týchto dokumentoch je viacero oblastí, kde percentuálne vyjadrenia sú spomenuté a dovolte mi tri krátke príklady. Napríklad je tu písané, že 40 predajcov nevedia o systémoch ADR. A druhý príklad je to v odseku 20. Malé percentá predajcov používajú ADR systémy a potom ešte odsek 27, kde sa píše, že 62, iba 62% ADR systémov sú otvorené zahraničným spotrebiteľom. Čiže moja otázka teraz je celkom konkrétna, akým spôsobom my vyhodnocujeme tieto percentuálne vyjadrenia, pretože podľa mňa 62 alebo 40 by mohlo byť veľmi dobré, ale mohlo by to byť aj veľmi zlé. Čiže aké sú tu tie benchmarky, tie kritéria v podnikaniu v biznise máme jasné kritéria, stávame si reálne e, ciele a vieme, ako môžeme investovať peniaze na to, aby sme sa dostali do cieľa, ktoré sme si stanovali. Ako my dosiahneme reálne ciele v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste sa začali pýtať už konkrétne ťažké otázky pre našich panelistov teraz ešte niekoho, koho nemusím vyzvať prostredníctvom vyslovenia mena, pretože poznáme túto osobu veľmi dobre. Chcel by som sa poďakovať Benediktovi, Benediktovi Federšpilovi za to, čo robí vo výbore e, pre spotrebiteľov. Sme skutočne veľmi radi, že ste tu som si istý, že váš výbor takisto bude k tomuto projektu robiť správu, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Volám sa Benedikte Federspiel. Nebudem hovoriť za hospodársky e, výbor, bude to hovor, bude, za, to sa, za ňo sa vyjadri môj kolega, ale ja budem hovoriť za e, spotrebiteľov v Dánsku. Najprv by som sa chcela poďakovať DG Sanko za to, že zorganizovala takúto, takéto stretnutie k takéto dôležitej téme, ktorá nás všetkých tak veľmi zaujíma. E, je pre nás veľmi dôležité, aby sme spotrebiteľom zabezpečili dôveru na úrovni e, jednotného trhu, pretože spotrebitelia nevyužívali jednotný trh správne, pretože nevedeli vyriešiť určité spory, ktoré mali. Ale myslím si, že ADR prezentuje rozličné veci a niekedy ADR vnímame ako keby to bolo vždy všetko e, podobné alebo rovnaké, ale máme viacero druhov ADR systémov a mechanizmov, pretože to je všetko vlastne, čo sa nedostáva na súd, čiže všetko mimo súdne riešenia. Niektoré ADR systémy sú problematické vo vzťahu k spotrebiteľom, pretože títo sa v nich nevyznajú, ale možno, že je dôležité, aby sme povedali, že niektoré systémy, alebo že niektoré systémy, ktoré fungujú v niektorých krajinách, a pokiaľ ide o tie usmernenia, ja som pracovala sama v niektorých východných, východoeurópskych krajinách a e, moja administratíva, moji kolegovia tam mi povedali, že sa jednoducho nedržali odporúčania komisie, pretože to boli iba odporúčania. Preto by som sa chcela spýtať aby, a požiadať, aby Európska únia skutočne bola prísnejšia v týchto odporúčaniach, aby to neboli iba odporúčania alebo usmernenia, ale aby to bolo niečo záväznejšie. Ja pochádzam z krajiny, kde Máme veľmi dobre fungujúci systémy ARD, ADR, ktoré fungujú už 35 rokov a tieto systémy sú z časti štátne a skutočne sa týkajú všetkých oblastí, kde sa dajú riešiť spory. A takisto máme veľmi dobre fungujúce systémy, ktoré môže Rada pre spotrebiteľov v Dánsku E, ktoré zriadila Rada pre spotrebiteľov e, v prospech spotrebiteľov. Týka sa to hotelierstva, rôznych sektorov, čokoľvek si už potom predstavíte. A to takisto veľmi dobre funguje. Máme tu predstaviteľov spotrebiteľov, máme tých mediátorov a máme potom ešte predstaviteľov podnikov na tom druhom konci. A spotrebiteľia skutočne majú dôveru v takýto systém, takže by som sa chcela spýtať, aby ste sa pozreli na niektoré systémy, ktoré už fungujú v európskych krajinách a ktoré prinášajú práve dôveru mm, spotrebiteľom tieto systémy. Ďakujem pekne, Benedikte. Je takisto veľmi praktická pripomienka. Takisto by som chcel povedať, že sa sna- e, tešíme na dánske predsedníctvo, teraz budeme mať polské predsedníctvo, potom dánske predsedníctvo a ja si myslím, že komisia nám hm, hm, sprostredkuje ešte ďalšie iniciatívne myšlienky, informácie, nápady, ktoré by mohli sa opierať aj o tú vašu skúsenosť. Teraz by som ešte chcel, chcel, chcel presvedčiť o tom, že nikto z mojich kolegov, nikto z poslancov sa už nechce nič spýtať, alebo nikto z hostí, ale ešte predsa len máme tu dvoch ľudí, takže poprosím dve veľmi stručné otázky a potom sa vrátime k panelistom, aby mohli odpovedať. Takže nech sa páči, dáma, nevidím číslo konkrétne, ale máte slovo. Dobrý deň, volá som Konči Mantírie, som Konfederácie spotrebiteľov v Španielsku. Dôvod, prečo som chcela sa niečo spýtať, pretože už tu, ako to tu bolo povedané, sú tu systémy v Európe, ktoré už fungujú, hoci majú problémy. Máme v Španielsku napríklad starý systém, ktorý funguje aspoň čiastočne. Dôvod prečo? Pretože je záväzný. To je takisto výborná vec. Rozhodnutia sú záväzné a ak sa nedodržiavajú tieto rozhodnutia takéhoto systému, tak sa ide na súd, ale bohužiaľ je, funguje na dobrovoľnej báze. To znamená, spotrebitelia sa nechcú obracať na takéto riešenie. Ak by to bolo povinné, tak by sme takýto problém nemali. Každý systém musí byť dobre financovaný, to je druhý aspekt, to tu takisto odznelo, ale povinné, to slovo povinné, ako som povedala, je najdôležitejšie. Niektoré systémy, ktoré máme v Španielsku, na iné témy, napríklad bankovníctvo alebo poistenstvo nefungujú, preto, pretože sprostredkovateľ a tí mediátori sú časťou toho systému ako takého. To podľa mňa nie je sprostredkovateľský systém ako taký. Ďakujeme pekne za vašu prácu aj za vašu informáciu. Nevidel som vás, pretože mi svieti slnko do očí, takže prepačte. To je... A ešte posledný rečník, posledná rečníčka. Ďakujem pekne, ja sa volám Brista Kugelman a ja som predsedníčkou Švédskej národnej rady, pokiaľ ide o riešenie mimosúdnych sporov. A chcela by som hovoriť švédsky, pretože tu máme aj tlmočenie. For... For... Ďakujem pekne. Ďakujem že, za to, že som mohla prísť. My vo Švedsku máme systém, ktorý už existuje veľmi dlho a ktorý Ehm, my sme vlastne s tým začali už v roku 1968. My máme 22 sudcovia, som ktorí pracujú v tomto mediačnom systéme a ročne riešime viac ako 10 tisíc konfliktov. Je zaujímavé, čo počúvame aj z ostatných krajín, ktoré zradili takéto systémy. Myslím si, že v rozličných krajinách to vyzerá skutočne veľmi rôzne. Pán Frizo a pani Pompej nás upozornili na to, že je dôležité, že eh, je, aby mali spotrebitelia dôveru. Um, vo Švedsku to je tak, že my máme princíp verejnosti, máme to v ústave a každá záležitosť sa um, rieši verejne. Ja som si to vypočula, že mnohé podniky sa rozhodujú preto, aby tento systém nevyužívali, ale vo Švedsku sa rozhoduje spotrebiteľ, či e, niekoho žaluje, alebo či e, chce, zase, s ním chce vyrovnať e, mimosúdne. My máme od, už asi 4 roky vo Švedsku inštitút žalob, súhrných žalob. Um, my vlastne využívame tento systém. Ehm, posledný minulý Minulý pondelok som rozhodovala, rozhodovala v súrnej, v súrnej žalobe voči, voči podniku, ktorý um, um, zásoboval teplom domácnosti a rozhodli sme, a ktorý teda uh, protiprávne zdvihol svoje ceny a rozhodli sme v prospech spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že slovo ombudsman je švédsky pojem, ktorý sa teraz z pochopiteľných dôvodov používa v mnohých kontextoch. Takže slovo dostane Molly Goens, Francis Frison a, a Dan Wallace, ak chcú reagovať. A potom pán Čefelvaj, myslím, že tiež chce niečo povedať. A... Takže máme približne čtvrť hodinu do prestávky. Ja som si istý, že to bude veľmi zaujímavé. Monika sa páči. Áno, ďakujem pekne. Len tá posledná pripomienka o ombudsmanovi. A toto je pojem, ktorý má v škandinávskom modeli veľmi špecifické, špecifický význam a používa sa v rôznych kontextoch. A preto je veľmi dôležité, aby tá denominácia bola spojená so špecifickými právomocami a kompetenciami systému ADR. Ja by som chcel len zdôrazniť skutočnosť, čo už sa hovorilo po príspevkoch, že je to potreba komplementarity. No, treba sa snažiť v rôznych oblastiach, či už sú to súdne žaloby alebo mimosúdne urovnanie, aby sme zlepšili situácii, situáciu spotrebiteľov. No a ja sa skutočne teším na výsledok a analýzy komisie, na ktoré, ktoré očakávame už s veľkou netrpezlivosťou. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Frizon. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že mi ešte raz, hoci krátko udelíte slovo. Ja by som chcel povedať veľmi krátko niečo k diskusii, ktorá sa tu začala. Je prvá poznámka. Verejnosť musí poznať existujúce systémy jader, čo najlepšie. Myslím si, za to že sme zodpovední všetci bez toho, či sú to robotnícke alebo štátne miesta alebo spotrebné, organizácie spotrebiteľov. Čo najlepšie je šírenie informácií, vytváranie e, systémov ATR, kde ešte neexistuje toto všetko, závisí od celnej politickej vôle, ktorá musí v príslušnom štáte existovať. A takisto v Európskej únii. Dôkazom toho je to, že v niektorých krajinách, aj teraz hovorím z mojej francúzskej skúsenosti, sú povinnosti, ktoré boli uzakonené a ktoré sa týkajú stavovských organizácií, napríklad e, všetky e, mluvy, ktoré uzavriete, či, sa, či sa, to je to zmluva o vedení účtu, či je to zmluva o poistení a o rôznych ďalších. E, tam vždy musí byť klauzula s informáciou o možnosti mimosúdneho vyrovnania mimosúdneho riešenia spolu. Takže je to kolektívna zodpovednosť, ktorú tu znášame. A tu chcem apelovať na zodpovednosť všetkých, pretože tá cesta sa musí urovnať všetkými možnými prostriedkami, tak, aby sa tie systémy ADR zavedli všade. Ďakujem pekne. Pani Pompeji. Áno, ďakujem, pán predseda. Čo sa týka dôvernosti, bola jedna z tých posledných tém, o ktorých sa hovorilo. Ja to považujem tiež e, za veľmi dôležité pre všetkým pre podniky, pretože je to istý aspekt, ktorý im garantuje um, dôvernosť ich údajov. A e, potom sa e, čím ďalej, tým viac podnikov rozhodne využívať tento nástroj mediácie a bude a pôjde cestou mimosúdneho vyrovnania sporov, pretože potom podnik nebude mať tiež problém a strach a obavy z toho, že by strátil svoje dobré meno. A potom ďalší aspekt, že prečo podniky nevyužívajú tento nástroj. No už ja by som povedala, že oni ho nevyužívajú preto, lebo ho nepoznajú. Pri najmenšom je to ten poznatok, ktorému, ku ktorému sme dospeli my tu musíme trošku budovať a pracovať na vybudovaní tejto kultúry mediácie. Takže nie len e, urobiť z toho povinnosť z využívania takéhoto systému, u nás to tiež bude povinnosťou, ale okrem toho musíme intenzívnejšie šíriť informácie a objasniť takisto aj podnikom, čo to znamená takáto mediácia, aké sú jej výhody, čo môžu nájsť, či ich môže obchodná komora podporiť, aké možnosti majú, aké aspekty a tak ďalej. Takže to je všetko vec komunikácie a potom samozrejme organizácie pre, spo, pre ochranu spotrebiteľa. Um, môj kolega z oblasti komunikácie na to upozornil. My v Taliansku sme mali veľmi dobré skúsenosti a myslím si, že uh, aj v Európe je tomu tak, že by sa práve v tejto oblasti zavádzalo, zavádzali systémy ADR ako prvé. Ďakujem. Uh, before... Ďakujem pekne a ešte predtým, než slovo ministrovi. Chceli by ste vypovedať niečo ešte? Pani moderátorka. No, ja ako moderátorka by som chcela poďakovať všetkým eh, za veľmi zaujímavé príspevky a skutočne je potreba zdieľania skúseností v členských štátoch a je, je skutočne e, rôzne systémy fungujú rôznymi spôsobmi a ja myslím, že všetky e, systémy boli prešľadované z iniciatívy európskych inštitúcií. Sú výhody a nevýhody jednotlivých systémov v členských štátoch a tieto štúdie sa dajú využiť na to, aby sme postupovali dopredu. Dôležité je zachovať si flexibilitu, na to sa tiež upozornilo. A sú niektoré otázky, ktoré sa neustále vracajú, ktoré možno nie sú také e, senzitívne. Sú rôzne otázky, ako napríklad na e, dôvernosť. Zatiaľ čo vo Švédsku to funguje, pretože sa verejne pomenúvajú hriešníci. No ale z príspevkov je jasné, že je tu potreba konať. Takže to je zaujímavé a ja sa teším na ďalší blok. No, dobre. Ďakujem, môže povedať, eh, eh, chcel povedať, že moderuje ďalšiu, eh, ďalšiu ďalší blok. No a teraz dám slovo pánovi ministrovi Čeflavajovi. Na záver, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za príležitosť vypočuť si e, názory na rôzne systémy, ktoré existujú. No a preto myslím, že je dôležité vytvoriť nejaké priaznivé rámcové podmienky. To je prvá vec v tomto prípade. A ja som počul rôzne prípomienky, rôzne poznámky a je skutočne potreba, aby sme vytvorili priaznivé podmienky na využívanie ADR. Dovolte mi teraz povedať len pár vecí, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Poprvé, informovanie a vzdelávanie o systémoch ADR ja som počul už viackrát, alebo viacerí rečníci sa stiažovali, že my potrebujeme urobiť trochu viac ako len informovať ľudí, že sú takéto možnosti, takže potrebujeme taký systematickejší prístup. Otázka je, ako ho dosiahnuť. No a druhá vec je zaistiť kvalitu systémov pretože ja som si vypočul eh, mnohé, mnohé príspevky, no a určite je to dôležité pre spotrebiteľa, ale aj pre školiteľov a tých, tých ktorí poskytujú vzdelávanie informácie. ADER musí dosávať určitú kvalitu a tu je zodpovednosť na európskej úrovni. Takže v tomto prípade ADR e iste niečo stojí, a ako to investujeme, tak by sme chceli získať dobré protislužbu. No a v poslednej vete by som chcel upozorniť na jednu vec. Ja som na ministerstve pre hospodárstvo, takže vidím obe strany, nie len stranu spotrebiteľa, ale aj tých, eh, aj stranu poskytovateľov služieb, výrobcov, výrobkov, treba vidieť obe strany. Dobré ADR by malo byť prospešné pre obe strany. No a videl som, že ľudia sa sústredia na ochranu spotrebiteľa. To je správne a dobré, ale ja by som vás chcel požiadať, aby ste sa sústredili a zvažili obe strany pretože dobré mimosúdne alebo alternatívne urovnanie sporov je prospešné pre obe strany. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, dámy a páni. Myslím, že tento blog bol veľmi zaujímavý, pestrý. Ďakujem všetkým, a hlavne tým, ktorí vystúpili. Teraz budeme mať prestávku, ale rovnako som veľmi rád, že môžem povedať, že John Daly, ako aj generál riaditeľka Ehm, zo senka nám poskytli isté ovocie, takže si môžete pochutnať väčšinou. Počas zasadnutí nemáme predstavky, a, takže ja vás chcem vyzvať, aby ste to využili a aby ste sa zotavili pred ďalšou, ďalším blokom. A na záver by sme mohli zatlieskať našim rečníkom. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem vám, že ste prišli všetci tak uh, na čas. Všetci sme si pochodnali na ovoci, ktoré nám tu nechal komisár. Ešte tam nie pár jablčok a pomarančov zostalo. No a teraz sa, sa pustíme do ďalšej časti. Dobre, Moderátorka je Jacqueline Minor, riaditeľka pre spotrebiteľské záležitosti z DG Sanko. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať parlamentu za usporiadanie tohto zjazdu. No a mene vás všetkých veľmi sa tešíme z reakcií tak dnes, povedia ako aj z konzultácií. Získali sme, alebo dostali, obdržali sme 200 reakcií a Ehm, očakávam, že zajtra už bude 400, hádam. Dobre, účelom toh, tejto druhej polovice je zaoberať sa budúcnosťou ADR. No a myslím, že tá prvá časť, ktorú sme práve ukončili, veľmi dobre pripravila pôdu. Tak ako bolo povedané, jedna vec, ktorá sa prejavila, je veľká diverzita, ktorá už existuje v rámci celej EÚ v riešeniach AD, ktoré sa ponúkajú, ako fungujú, ako ich spotrebitelia vnímajú. Myslím, že jedna z hlavných víziev, ktoré pred sebou budeme mať pri práci v tejto oblasti, je zaistiť, že zachováme všetko, čo už funguje, Takže ak niečo nie je pokazené, tak to netreba opravovať. Inými slovami, netreba hasiť, čo nás nepali. No a ja si myslím, že niektoré z príspevkov to povedali, ale sú niektoré základné princípy, ktorý každý systém ADR musí splniť alebo spĺňať. Treba sa zamyslieť nad tým, aké sú tieto kritériá, Viete, sa objavia aj viaceré zložité otázky a viaceré sa objavili v prichádzajúcich diskusiách, napríklad otázka, či členstvo v systéme musí byť eh, dobrovoľné alebo povinné, či rozhodnutia v, v rámci systému ADR sú záväzné pre strany, ako informovať a vzdelávať nielen spotrebiteľov, ale aj malo obchod, No a ďalej, aké konkrétne problémy sa môžu objaviť v cezhraničnej oblasti. Jazyky sú jedným z problémov, ale sú tu aj ďalšie problémy, ktoré sa objavia. No a ďalej, to je jedna z otázok, ktorú sme si položili, ktorá sa neobjavila v diskusii, či tie špecifika sú špecifika online eh, obchodu a riešení mali by tiež našim predmetom našho záujmu. No, no dúfame, že na ne nájdeme na tieto otázky na skladajúcej hodine a pol a odpovede na úvod dáme slovo niektorým rečníkom, ktorí nás uvedú do problematiky. Ako prvá dostane slovo, slovo Sandra Kalniete, členka Európskeho parlamentu, teda poslankyňa a členka výboru IMCO, ktorá je tiež autorkou E, správy a riadenia na jednotnom trhu. Hlasoval sa o tom dnes do obeda na výbore. No a ja dostanem slovo ako prvá. Dobre, ďakujem pekne pani predsednička, kolegyne, kolegovia a účastníci dnešnej konferencie. Náš výbor dnes podporil tri správy o jednotnom trhu a ja som sa venovala správe a riadeniu na jednotnom trhu O návrhoch, ktoré komisia predložila, sme detailne diskutovali a e, jedna, priorit, jedna prioritné opatrenie podporili všetky politické skupiny a hovorím konkrétne o ADR. To je teraz súčasťou, alebo je medzi piatimi hlavnými prioritami e, opatrení v rámci riadenia správy jednotného trhu. E, tešíme sa na legislatívny návrh komisie, o ADR, a to už tento rok. A to uvidíme, ako to reaguje na rýchle, to bude rýchlo prijaté. Sú isté aspekty európskeho ADR, ktoré by som chcela zdôrazniť. Podľa nášho názoru, zaistenie rýchleho a efektívneho prístupu k mimosúdnym urovnaniam by malo byť zaručené tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky. No a prečo pre podniky? malé podniky sa často ocitajú v situácii voči veľkým dodávateľom, či už služieb alebo tovarov, tak ako jednotliví spotrebitelia. A preto also for small enterprises. Lepší rámec má byť dostupný aj pre malé podniky. Výbor si myslí, že komplexný e, rámec zahrania tak národné, ako aj cezhraničné spory, ako ste povedali predsednička. No a takýto rámec by mal určite e, zahrňať rastúci segment internetového obchodu. No a je jasné, že do, prístup k ADR a príležitosti musia byť oveľa lepšie komunikované. E, treba, aby podniky informovali spotrebiteľov ak sú súčasťou systému ADR a aj v prípade, že nie. No a jedným zo systémov, ako informovať o dostupnosti riešenia ADR, sú internetové nástroje, nástroje ako európska online databáza, kde by každý spotrebiteľ mohol skontrolovať, eh, či konkrétny podnik je súčasťou mechanizmu ADR, aký je konkrétne ten mechanizmus a aké sú jeho pravidlá. Takže sa tešíme, že komisia predloží návrh o ADR a tešíme sa na e, plynulé prijatie Parlamentu Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. ďakujem aj za stručnosť vášho e, príspevku. No a ďalším rečníkom je e, pán Loik Armand, generálny tajomník pre styk s verejnosťou, udržateľný vývoj eh, na MEDEF, čo je eh, orgán alebo asociácia francúzského priemyslu, čo je arbitráž alebo alternatívne riešenie strojov, e, sporov. No a on bude hovoriť o, o systémoch ADR vo Francúzsku. Ďakujem pekne. Príjemný deň, dámy a páni. E, túto otázku v organizácii MEDEV berieme veľmi vážne. No a povedal by som, že najlepší e, prostriedok ako presvedčiť spotrebiteľov a podniky, ako využiť systémy ADR, je propagovať výhody mediácie. Nebudem opakovať, čo tu už nezaznelo, len pár slov. Pár slov by som povedal rýchlosť. Rýchlosť dva mesiace na miesto rokov diskusí bezplatné alebo veľmi nízke poplatky. Ďalej dôveryhodnosť alebo dôvernosť, dôvernosť postupov kvôli e, e, neutrálnej alebo nestranej tretej strane. Mediácia a arbitráž umožňuje obom, obom stranám, aby mali rovnaký prístup k technickým aj právnym informáciám. Vo Francúzsku je mediácia veľkým úspechom e, v 70 až 90 prípadov. Nehovorí sa to často, ale fakt je, že mediácia je, poskytuje spravodlivé riešenie pre spotrebiteľov, zatiaľ čo aplikácia právnych ustanovení bude v ich neprospech. A dôležité pre dodávateľov je, že proces mediácie ochraňuje a chráni obchodné vzťahy no a v neposlednom rade možnosť výberu. Mediácia umožňuje spotrebiteľom odstúpiť akomkoľvek okamihu a predstúpiť alebo podať podanie na súd. Mediácia nenahrádza súdny proces. Za cieľ má, aby súdny proces nebol vôbec potrebný. No a prečo sa vôbec venujeme ADR? Pretože si myslíme, že podniky a spotrebitelia majú podobné záujmy. A MEDEF sa snaží obnoviť dôveru medzi spoločnosťami, čo je kľúčovým elementom pre dôveryhodnosť a dôveru. Snažíme sa podporovať využívanie EDR. No a ako, aká je budúcnosť? V budúcnosti alebo zameriavame sa na tri iniciatívy. Poprvé, e, zlepšujeme informovanie e, a vzdelávanie o systému HDR. Po druhé, ponúkame záruky kvality mediácie. Po tretie, chceme rozšíriť eh, geografický a sektoriálnu, sektoriálnu ponuku. Pár príkladov toho, čo robíme, pár konkrétnych príkladov. My myslíme, že lepšia informovanosť eh, podľa nás eh, znamená, že všetci aktéri majú svoju úlohu. Čo sa týka odborníkov alebo profesionálnu obec, zverejnili sme praktickú príručku pod názvom mediácia a práva o mediácii. Rovnako sme vytvorili Združenie mediátorov na to, aby sme si vymieniali názory na najlepšie postupy a možnosti zlepšenia existujúcich mechanizmov. A rovnako v oktobri 2010 sme spustili interný portál venovaný súčasným súčasným vývojovým trendom. Avšak myslíme, že vládne orgány musí tiež zohrať svoju úlohu, či už na národnej úrovni, alebo na úrovni EÚ vo Francúzsku. Národná rada v marci 2007 jednomyselným rozhodnutím rozhodnutím prijala stanovisko týkajúce sa mediácie a ADR. A nedávno francúzska vláda, ktorá vznikla v roku 2010, mediačná, mediačná komisia začala v januári 2011. Myslíme, majú dôležitú úlohu pri informovaní a vzdelávaní spotrebiteľov. A na záver je dôležité lepšie publikovať procesy ADR a mediácie a činnosti Európskej komisie, tak aby európska verejnosť mala prístup ku všetkým informáciám o tejto problematike, lepšie záruky pre spotrebiteľov. No a kvôli nim sme prijali princípy efektívnej a nestranné mediácie na základe rozhodnutia Národnej rady mediácie roku 2007. Čo sa týka nestrannosti, ktorá je veľmi dôležitá, si myslíme, že Nesmieme si zamieňať nestrannosť a nezávisl- nezávislosť. Nestranickosť alebo nestrannosť znamená, znamená nestrannosť názorov. A tak eh, ja to musí informovať nestrane, musí mať osobitný rozpočet a, a možnosti vyšetrovania nemôže dostávať žiadnu odmenu počas procesu mediácie a musí odsú, eh, moci, musí súhlasiť s informovaním o akýchkoľvek nezrovnalostiach. Tieto uzmenenia boli zverejnené v roku 2010. No a čo sa týka, aby sme rozšírili ponuku, tak by som chcel len rýchlo povedať, že vo Francúzsku sú rôzne sektory, ktoré už pokrýva <laughs> proces mediácie. Patria sem rôzne inštitúcie a služby, No a nedávno sme vytvorili systém mediácie a arbitráže pre stavebníctvo, dodávateľov vody, energetika tam už je, EDF, GDF, Suez. No a chceme a chceme geografickú sieť aby sme sa zaoberali situáciou, kde malé a stredné podniky, hlavne malé a stredné podniky v tejto oblasti, nebudú mať žiadne špecifické mediačné systémy. Ďakujem. Chceš rúšku alebo jablko? I think the last point you make is... Myslím si, že ten posledný element, ktorý ste spomenuli, je veľmi dôležitý. Jasne dáva najavo, ako sa MEDEV snaží uh, uplatňovať systémy ADR v prospech spotrebiteľov a predajcov, ale myslím si, že takisto tu je aj nový element, ktorý si spomínal táto myšlienka systému, ktorý je na jednej strane založený teritoriálne, ktorý zahrňa všetky malé podniky, pre všetky malé, ktoré nespadajú do sektorálneho systému ADR. Vidíme, že tu je jasný rozdiel medzi týmito sektormi, teda tými, kde sú veľkí priemyselní hráči, energetika, teleslužby, doprava, kde je viacero veľkých spoločností, ktoré na tejto sfére sú činné, ktoré sú dosť jasne regulované a potom sú tu zase ešte malé obchody, kde máte veľa malých a stredne veľkých podnikov a je tam oveľa menej regulácie. A práve tu pre, je viac možností pre uplatnenie ADR a to je práve to, čo je celkom zaujímavé, čom by sme sa možno mohli venovať. Ďalším rečníkom je takisto rečník, ktorý je členom Európskeho parlamentu, podpredseda Juri, pán Rafaele Baltesare. Áno, ďakujem, pán predseda. Výhody ehm, také mm, mimosúdneho vyrovnávania sporov sú jednoznačné a my všetci ich vidíme. Mnohí, mnohé z týchto systémov mm, priniesli mnohé výhody aj tým, že čas, ktorý je potrebný, bol potrebný pre urovnanie sporu pre dotknutých, sa znížil a viedlo to takisto k zníženiu nákladov. Ale napriek tomu je e, známosť takýchto systémov ešte stále obmedzená a toto tiež vedie k tomu, že e, musíme na to spotrebiteľov upozorňovať, pretože inak musia znášať náklady súdnych konaní. A jednoducho musíme dbať o to, aby alternatívne vyrovnávania sporov boli privedené bližšie k spotrebiteľom a podnikom. Samozrejme, tu môžu robiť obrovský krok práve podniky a organizácia a Združenia ochrany spotrebiteľa. Takisto ten Európsky, Európske združenie na ochranu spotrebiteľa. Toto by mohlo samozrejme predstavovať e, veľmi dobrú príležitosť. Mohli by si vytvoriť databázu, mohli by zbierať údaje a poskytovať ich e, tretím osobám, mohli by pôsobiť ako filter, predovšetkým pri um, znižovaní bariér, predovšetkým jazykových systémy ADR majú výhodu v porovnaní s, so súdnymi postupmi, ale samozrejme len veľmi účinný systém môže viesť k tomu, aby dotknuté strany nešli na súd, pretože um, každý, každá z nich, z nich chce využiť ten aspekt, že sú kratšie, rýchlejšie, pretože ako všetci vieme, súdne, súdne postupy trvajú veľmi dlho, ale samozrejme len veľmi dobre vzdelaní mediátori môžu priniesť úspech tomuto systému. Takže je potrebné urobiť veľmi prísne vzdelávanie a, o, a verejnosť musí byť dobre informovaná o kvalite služieb, ktoré sa takto ponúkajú. A v tomto zmysle je potrebné um, viesť eh, do tej strany správnym smerom a viesť ich k tomu, pokiaľ majú nejaké spory, aby využívali aj tie alternatívne spôsoby riešenia. Pokiaľ by tomu tak nebolo, pôjde tá sporná vec pred súd a potom môže súd takisto vyhodnotiť, či sa niekto snažil mimosúdne urovnať tento spor alebo nie a až potom začať spor, e, súdne konanie v tomto spore. Takže to by sa mohlo nájsť aj ako dodatočná alternatívna príležitosť predovšetkým pre združené e, žaloby a um, aj pre tie štáty v Európe, ktoré už začali politickú diskusiu o takomto nástroji, o týchto združených um, obžalobách, eh, žalobách. Mohlo by sa tu skutočne implikovať um, um pôsobenie tretej osoby ako mediátora, ktorý pôsobil na nás všetky zúčastnené strany, eh, mimo súdne urovnať tento, tento spor. To je jedna vec. Na druhej strane je tzv. paritná, je tzv. paritná mediácia, paritné urovnávanie sporov a to môže byť takisto istým spôsobom na jednej strane um, implementovať, involovať do tejto práce tak občanov, ako aj um, priemyselnú sféru, pretože pre podniky špeciálne prináša tento paritný model možnosť vyriešiť množstvo sporných prípadov, ktoré mohli nastať a na druhej strane je tu vyššia miera ochrany spotrebiteľa. Pretože e, spotrebiteľa zastupuje Združenie na ochranu spotrebiteľa a nie je v takej asymetrickej úlohe, že by sám stál ako spotrebiteľ voči veľkému podniku. No a E, tie systémy alternatívneho riešenia sporov, urovnávania sporov zohrávajú veľké, veľkú úlohu predovšetkým v elektronickom styku. My vieme veľmi dobre, že indície pre elektronickú komunikáciu sú veľmi nízke. Len 7 percent cezhraničného obchodu e, sa to dotýka. A toto samozrejme e, závisí aj od miery dôvery spotrebiteľov do práv, e, v práva, e, na ktorých sú závislí. My vieme, že tu je taká patologická fáza v oblasti vzťahu medzi spotrebiteľom a podnikom a pokiaľ spotrebiteľia nemajú v toto dôveru, tak to nevyužívajú. A samozrejme sú nové spôsoby mediácie, urovnávania sporov, to je, a to elektronickým spôsobom. Z toho vyplýva aj komplementárnosť systémov ADR a ich prepojenie s inými systémami, ktoré poznáme. My v parlamente sa zasadzujeme za silnejšiu ochranu spotrebiteľa, spotrebiteľa bez ohľadu na hranice. My chceme chrániť spotrebiteľa a potrebujeme na to nástroj, ktorý by sa všade mohol používať rovnako, aj keď je voliteľný. A toto musí byť zakomponované do európskych zmluv. Again. Ďakujem pekne. Znovu uviedli ste viacero zaujímavých vecí, čiže by som niektoré z nich zdôraznila. Ide tu o to prepojenie medzi alternatívnymi riešeniami sporov a tradičnými súdnymi riešeniami. Je tu prepojenie, na ktoré poukázali už ostatní rečníci medzi kolektívnymi žalobami a ADR, ale bolo tu viacero technických prepojení, ako napríklad je dopad alternatívneho riešenia a tohto celého procesu vo vzťahu k veciam ako napríklad tie lehoty. Zastaví sa týmto čas, pokiaľ ide o nejaký čas, ktorý tu hrá v prospech súdneho riešenia. Potom ešte jedna vec veľmi dôležitá, ktorú ste spomenuli. Sú tu tie centra európskych spotrebiteľov. Týmto vlastne sa dostávam k ďalšiemu rečníkovi bude hovoriť pán Peter Foknutsen, ktorý je riaditeľom Dánskeho centra európskych spotrebiteľov a tieto európske spotrebiteľské centra sú spolufinancované Európskou komisiou a členskými štátmi a zohrávajú úlohu, pokiaľ ide o informovanie spotrebiteľov pri cezhraničných transakciách, aby títo spotrebiteľia vedeli dostatočné informácie už vopred a aj v prípade problémov neskočiť. dúfam, že bude hovoriť o svojej skúsenosti, pokiaľ ide o konkrétne prípady, kde ide o riešenie sporov cezhraničných transakcií. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa veľmi zaujímam práve o tieto cezhraničné riešenia, pokiaľ hovoríme o rozvoj ADR. A myslím si, že je dobré, aby sme povedali, že naša sieť má veľké skúsenosti, pokiaľ ide o práve takéto druhy stiažnosti. V roku 2010 sme dostali zhruba 32 tisíc e, stiažností a 60% z týchto súviseli s elektronickým obchodom. Viac e, z týchto stiažností e, vysporiadali e, spotrebiteľa na základe odporúčení e, ADR ECC ale v viacerých prípadoch pomáhali konkrétne systémy ADR. Polovica zhruba z týchto prípadov takisto súvisela s elektronickým obchodom. Viacero sťažností, ktoré vidíme, súvisia so základnými problémami. Zhruba 35 tých, týka s kvalitou produktu, ktorý kúpili, ktorý jednoducho nesúvisí s tým, čo si uh, objednal zakladateľ. 21% zo sťažností zasa súvisia s dodávkou, kde nedodávanie produktu je najväčší problém, kde napríklad spotrebiteľ zaplatí kreditnou kartou a potom jednoducho nedostane takýto tovar. To sú celkom jednoduché problémy, ktoré by sa mali dať ľahko vyriešiť, ale napriek tomu spotrebiteľom pripravujú veľa problémov. Uh, Napríklad si kúpite e, vstupenku do kon- na koncert v zahraničí, zaplatíte za vstupenku a potom si kúpite aj letenku, objednáte si hotel a potom zistíte, že nikdy nedostanete tú vstupenku na koncert. Čiže nie že ste nezaplatili to, nedostali to, že ste zaplatili, ale ešte ste mali dodatočné náklady, ktoré ste museli kúpiť e, a ktoré sa vám už nevrátia. V rámci ECC sme schopní riešiť viacero z týchto stiažností, ktorým sa zaoberáme. Zhruba polovica z týchto prípadov je úspešná, čo si myslím, že je dobre, pretože nemáme nejaké donúcovacie právomoci. Ale takisto si myslíme, že ešte tu je polovička, s ktorými sa nedokážeme vysporiadať a to súvisí napríklad s nedostatkom participácie zo strany obchodníkov. A pokiaľ ide o tú druhú polovicu tých sťažností, ktoré som uvedol spotrebitelia, E, sú osamotení, pokiaľ ide o cezhraničné riešenie problémov. Viem, že komisia hovorí o zatváraní nejakých medzier, pokiaľ ide o ADR, e, kde konkretizujú tieto negatívne oblasti, kde ADR ešte nefunguje. Ale pokiaľ ide o cezhraničné problémy, tak zdá sa, že tieto problematické oblasti sú až vo výške 95%, čiže iba v 5-percentnom percentuálnom vyjadrení vidíme, že my ako ECC sieť dokážeme transferovať tieto problematické sťažnosti práve do mechanizmov ADR, pretože tieto ADR v týchto oblastiach ešte nefungujú. Čiže to je dosť veľká priepasť. Keď sa pozriete na dve krajiny, odkiaľ sa najviac ťaží obchodníci na elektronické obchody Nemecko a Spojené kráľovstvo, tak by som povedal, že moji kolegovia v týchto dvoch krajinách sú schopní transferovať iba 40 eh, prípadov v roku 2007 a 2008 do ADR mechanizmov. A to nie je 40%, ale iba 40 prípadov za dva roky, tak si to len predstavte. Takže je tu veľká priepas medzi tým, čo by sme ešte mohli urobiť. A potom, pokiaľ ide o spotrebiteľov, tí musia je to pravdepodobne zlé pre spotrebiteľov, keď zistia, že im nikto nepomôže, tak títo pravdepodobne váhajú a pokiaľ ide o obchodovanie cez hraničnou formou. Pokiaľ ide o elektronický obchod, tak tento by mal vnútorný trh e, urobiť realitou pre spotrebiteľov, tak práve preto by sme sa mali iniciovať práve v tejto oblasti, aby sme podporili cezhraničné mechanizmy ADR, kde by ADR jednoducho mohlo fungovať takisto na novým spôsobom, tak ako elektronický obchod. Čiže viacero oblastí ešte, ktorým sme sa mohli venovať. Ide tu o jazyk, napríklad, ktorý sa používa v krajine, kde sa podávajú žiadosti práva, právne predpisy v týchto krajinách. Čiže máme viacero modelov, ktoré by sme mohli využívať. Viem, že tu boli urobené prieskumy a výskumy, pokiaľ ide o možnosti vytvorenia spoločného ADR pre určitý typ, pre spoločný typ vzťažnosti. A viem, že tu je aj pracovná skupina, pokiaľ ide o rozvoj, na, pokiaľ ide o globálne ADR je to iniciatíva súkromných asociácií, ako aj štátnych asociácií, ktoré sa angažujú v ADR. Ale ak by sme mali takéto ADR, pokiaľ je cezhraničné stiažnosti, tak pravdepodobne veľká výhoda by bola tá, že by to spotrebitelia mohli využívať na to, aby mm, sa niekto im pomohol pri riešení ich stiažnosti. Či túto možnosť ešte dnes nemajú. A mohli by sme povedať, že 80, 50 až 60 spotrebiteľov, ktorí ešte nevyužívali elektronický obchod. A tí, títo spotrebitelia sa obávajú, že čo by spravili v prípade problému. A takýmto spôsobom jednoducho mali určitú inštitúciu alebo orgán, kam by sa obrátili, ak by mali problémy. A Okrem to veľa spotrebiteľov by sa nemuselo uspokojiť iba s tým, čo ponúka spotrebi- e, predávajúci mm, ako dobrú vôľu, ale skutočne my spotrebiteľa dostali to, čo si zaslúžia na základe všetkých pravidiel, ktoré EÚ má v tejto oblasti. A takáto príležitosť ADR podľa mňa by znamenala veľký prínos pre všeobecnú ochranu spotrebiteľa, pokiaľ ide takisto o dôveru spotrebiteľov v cezhraničný elektronický obchod, ako všetky pravidlá, ktoré máme momentálne, ktoré využívame. Pretože bez takéto možnosti uplatniť pravidla, pravidla ako také jednoducho nemajú veľký zmysel. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, že mali by sme e, zlepšiť participáciu pre obchodníkov. Títo by mali povinne sa zúčastňovať na ADR. Týmto spôsobom by sa ADR zaoberalo sťažnosťou či už sa obchodník chce participovať na takomto riešení alebo nie za 6 rokov mojej praxe VCCR e siete som ešte nepočul o takom e, obchodníkovi, ktorý by dobrovoľne participoval na mechanizmoch ADR. Podľa mňa dobrovoľná báza nie je žiadna báza. Čiže chcel by som povedať, že obchodníci musia participovať na všetkých druhoch riešenia cezhraničných problémov prostredníctvom ADR. To by malo byť povinné. Ak chcete urobiť niečo v tejto oblasti, tak by sme mali sa sústrediť hlavne na toto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím si, že si zapamätáme viac než jednu vec z vašej prezentácie, pretože to bolo skutočne veľmi priame a e, som skutočne rada, že tu máme rečníkov, ktorí majú veľa informácií a prekračujú ten rámec 5 minút, takže týmto sa dostávame k poslednému rečníkovi. Jurgenovi Kreutzmanovi, ktorý je členom Európskeho parlamentu a ktorý je členom IMCO, bol čieňovým spravodajcom a angažuje sa v oblasti jednotného trhu. Ďakujem pekne, pani prezidentka. Podujatie dnes ukazuje, že máme dôležité poznatky aj zo starej zlu a na iniciatívu mojej poľskej skupiny a výboru IMCO sa urobila štúdia na zraničné systémy ADER. ktorá síce nebola, nebolo možné ju ukončiť, e, tak aby sme mali už dnes výsledky a výsledky by sa mali predložiť za dva mesiace e, na tému ADR, ako by mali byť e, štrukturované a hlavne, čo z toho bude mať spotrebiteľ. To je hlavný cieľ tej štúdie. Dovolte mi ešte, aby som povedal, alebo zobral pár podnetov z tej diskusie dnes, lebo téma je, ako to môžeme vyvíjať ďalej. Jedným kritickým bodom bolo, um, ako oboznámiť verejnosť s tými systémami ADR. Už ako to urobiť? Urobil by som, urobil by som návrh. Môžeme e, tie zmluvy, ktoré e, sa robia, či sa robia písomne alebo ústne, že existujú, e, že existujú cezhraničné mediačné miesta, kde môžu zúčastnené strany hovoriť vo vlastnom jazyku a uviezť tam napríklad poštovú adresu alebo mailové, mailovú adresu alebo číslo, tak aby bolo jasné, že sú um, je možnosť e, na mimosúdne vyrovnanie vo vlastnom jazyku. Musíme jednoducho vytvoriť takéto siete, aby sa to mohlo transferovať z jednej krajiny do druhej. Napríklad, keď je tá žaloba z Nemecka do Talianska, alebo naopak, alebo akokoľvek inak je veľmi zaujímavé, že v Európe už existuje množstvo mediačných miest, ktoré veľmi dobre fungujú a mňa by zaujímalo, čo urobí komisia. Či sa tieto využijú, urobíme potom, poďme teda cestou bez practice a budeme to vyvíjať ďalej, alebo budeme skúšať ísť novými cestami. Takže dôležitým aspektom vyrovnávania a urovnávania takýchto sporov je rýchlosť, pretože na súdne konanie musíte čakať jeden a viac rokov a tým, že spotrebiteľ nemá dôveru v tretie osoby, potrebujeme nezávislosť takýchto mediátorov. A, a na to sa v tých zmluvách musí takisto upozorniť. Spotrebiteľ, spotrebiteľ jednoducho musí mať dôveru v to, na koho sa môže obrátiť. A že sa jeho záležitosť aj seriózne prerokuje v rámci v rámci e, takéhoto, takéto mediácie, takéto mediácie, napríklad v Španielsku sa o tom rokovalo, to môže byť veľmi dobré pre spotrebiteľa a nevzniknú tým žiadne náklady, alebo žiadne náklady, to je veľmi dôležitý predpoklad, nemusí nikam cestovať, nemusí podávať žalobu, ktorú možno, že by mohol uh, strátiť a platiť aj všetky náklady na súdne, uh, súdne konanie. Takže my potrebujeme hraničné, už som to povedala, e, postupy, pretože Inak sa to on, ten online postup vôbec ani nezačne. Takže to sú všetko kroky na ďalšiu diskusiu. E, my sme si hovorili, že je potrebné ukázať možné cesty, ako e, sa môže takéto mediačné konanie efektívne využiť aj samozrejme v záujme Eh, aj v záujme eh, výrobcov, predovšetkým malých a stredných podnikov. My chceme týchto malým a stredným podnikom eh, umožniť, aby mohli cezhranične ponúkať svoj tovar. A keď vedia, že v budúcnosti, keď dodajú uh, aj, a by mohli príjmať tovar alebo polotovary aj spoza hranice, aj keď vedia, že budú mať možnosť vrátiť alebo nejakým spôsobom sa vyrovnať s takýmto chybovým tovarom, tak sa tomu budú radi venovať. A keď budú vedieť, že budú mať takýto mediačný postup, ktorý je relatívne rýchly a budú tam môcť fungovať vo svojom vlastnom jazyku, tak to budú akceptovať. A len pri vysokej miere akceptovanosti, keď budú ľudia vedieť, že to existuje, že tam majú šancu, že tam majú kontaktné osoby, ktoré sa budú zaujímať ich a, e, problémom, potom sa takýto nástroj môže využiť. Yes. Um... Ďakujem pekne. Skutočne podporujem to, čo ste povedali, keď ste hovorili o tej otázke dôvery, pokiaľ ide o ten pocit, že ak spotrebiteľ má pocit, že niečo sa pokazilo, že sa to môže napraviť, je skutočne dôležité posilniť ľudí v tom ich rozhodovaní sa nakupovať cez hraničný spôsobom. Ak ste počuť, ak ste si prečítali na naše informácie ohľadne tejto témy, tak pravdepodobne zistíte, že cezhraničný obchod jednoducho nerastie tak ako domáci obchod. To je zlý, zlá novinka. Ale ako náhle niekto už vyskúšal cezhraničné obchodovanie a fungovalo to dobre, tak jednoducho majú z toho dobrý pocit a chcú to ešte zopakovať. Takže takúto dôveru treba budovať. Tento pocit, že niekto vám pomôže, keď sa vám niečo na tomto obchodovaní nepodarí, tak to je dobrý pocit. Takisto treba povedať, že zlepšovanie dispo, tá disponibility takéhoto riešenia, to je, nie je posledné riešenie pokiaľ ide o to, aby sa ľudia obracali na takéto mimosúdne riešenia. Tým, že riešenie problémov bude spotrebiteľom k dispozícii, lacné a rýchle. Týmto sa vlastne snažíme dať určitú ponuku spotrebiteľom. Budú mať spotrebiteľa k dispozícii ADR, budú mať aj nákupné služby a ešte budú mať k dispozícii aj podporu v prípade, že by sa od nich nákup, predávateľ po nakúpení určitého produktu odvrátil. Čiže bude mať pocit, že tie problémy, ktoré tu budú, ak budú s tým produktom, ktorý kúpia, že sa budú dať vyriešiť. Čiže budeme tu mať v tomto reťazci určitý oporu. A myslím si, že až do 4% HDP, európskeho priemeru HDP, sa zdá, že toto je vlastne percentuálne vyjadrenie určitej straty, ktorú zažívajú spotrebitelia vo vzťahu k tým obchodom, ktoré uzavreli formou cezhraničného nákupu. Čiže tí, ktorí v takomto procese zl- nákupovania zlyhajú, tak jednoducho nedoplácajú na to. Sú to spotrebitelia ešte stále. A týmto by som chcela dať slovo pánovi Petrovi Markensovi, ktorý je riaditeľom holandskej, holandskej organizácie, ktorá funguje na princípe systému ADR. A ak sa nemýlim, tak má PowerPointovú prezentáciu a bude nám prezentovať svoju prezentáciu týmto spôsobom. Mm. comes becomes. Yeah. Oh, sorry. Uh, yeah. Do you want to say that? I I was going to just add that my friend and colleague, Mrs. Rita, Ria Uman. Ja som sa pravdepodobne zle vyjadril. Máme tu predsedu tejto skupiny, takže skutočne sme radi, že vás tu môžeme privítať a kľudne nás opravte, ak sme zle vyslovili vaše meno. Rečnička vyjadrila názor svojej organizácie v rodnom jazyku, ale skutočne e, treba povedať, že táto organizácia v našej krajine funguje e, priam zázračne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, budem hovoriť holandským. Dovolte mi, aby som v krátkosti popísal vašu organizáciu, to znamená, že najskôr by som chcel v krátkosti uviezť, ako vyzerá naša mm, cezhraničná organizácia, ako fungujú tie rôzne odvolacie miesta, potom vám poviem niečo o elektronickom postupe, poviem vám niekoľko čísiel a potom prejdem k záveru. Takže najskôr, čo sa týka tej cezhraničnej organizácie, my to voláme Gešenen komisí, My tam máme 50 sektorálnych um, kontaktných miest, kde sa môžu spotrebitelia odvolať. Um, opierame sa o tri základné pilorie, piliere. To sú spotrebiteľské organizácie, pretože spotrebitelia chcú jednoduché, uh, jednoduché, lacné a rýchle riešenie sporov spotrebiteľov. Uh, druhý, uh, druhý pilier je obchod a hospodárstvo. Uh, Ehm, ktorá veľmi, veľmi a vážne sa zaoberá týmito spormi a tretí pilier to je súdnictvo. Tento systém celý sa opiera o takú samoreguláciu. Nie sú žiadne povinné členstva, pre všetko sa robí dobrovoľne. A vidíte, že táto organizácia rastie za posledné roky veľmi rýchlo medzi rokom 2005 a 2010 sa um, vytvorilo 20 ďalších takýchto výborov, to je veľmi veľa. A z toho tiež vyplýva, že e, práve aj hospodárska sféra e, sa snaží o to, aby takáto možnosť mediácie sporov existovala. Na ďalšej strane vidíte našich 50 výborov, ktoré existujú na mediáciu sporov, týchto mediačných miest. Áno, je to všetko veľmi malým písané, ale tým všetky uh, sektory hospodárstva sú zastúpené v podstate práve vždy, všade, kde sa môže rokovať priamo so spotrebiteľom. Potom máte ďalšie sektory, možno, že ktoré nevidíte, ale e, tu vidíte jednotlivých tých, ktorí ponúkajú internetové služby, telekomunikácie, Mm, potom tu máte stavebné, stavebný sektor. Ďalší sektor je transport, je doprava. Veľmi špecifické v doprave to je letecká doprava. Pred, roka, po, pred rokom a pol vznikla, vzniklo toto mediačné miesto a, a pasažieri leteckej dopravy sa môžu odvolať a môžu sa nás obrátiť s, so svojimi spormi a tam sa potom realizuje tu na európske právo. Napríklad, keď sa niekto nemôže e, zúčastniť na lete, ktorý si zaplatil. Proste snažíme sa mu dopomôcť k jeho právam. Potom sú to jednotlivé mediačné miesta v oblasti zdravotníctva, starostlivosti, zdravotnej starostlivosti o pacientov. No, takže máme troch nezávislých členov v každom tom kontaktnom mieste, mediačnom mieste. Každé, ten, každé miesto je absolútne nezávislé. Vychádzam zo švedského modelu. To znamená, že každá dotknutá strana môže ísť na, sa obratiť na súd alebo na mediačné miesto. Pokiaľ ide na súd, pokiaľ ide, sa obráti na mediačné miesto, tak musí ísť do, na, na to miesto na mediácie, musí prísť aj ten jeho e, protivník. Všetko toto vyplýva zo smernice Európskej únie e, z roku 1998. Podľa toho sa e, táto upravuje mediačný postup. Všetko toto sa dá robiť aj digitálne, teda elektronicky, to znamená, že spotrebiteľ môže podať svoju žalobu alebo svoju sťažnosť um, elektronicky a potom môže presne vidieť uh, na internete, ako uh, postupuje táto jeho sťažnosť. Máme register podnikov, potom máme register všetkých rozhodnutí, ktoré sme urobili a všetko toto elektronické. A všetko sa potom e, vrácia späť do hospodárskej sféry, to znamená, že všetky rozhodnutia, ktoré sa urobili, um, sa vrácia tiež k spotrebiteľovi. Tým vzniká vlastne kvalitatívny cyklus, pretože e, stiažnosti zákazníkov zlepšujú výkony podnikov. Tu vidíte niekoľko čísel, vidíte, že máme okolo 11 tisíc 000 11 tisíc stiažností za rok, um, väčšinou sa to um, deje cez uh, web stránku alebo call centra. Um, vidíte, že 3 až 3,5 mesiaca a na to majú exporti, aby to rešeršovali 4 3,5 mesiaca, a kým sa rozhodne. Toto všetko platí, toto je zaujímavé. Štát platí za infraštruktúru na tej našej organizácie, to je fixný, to je paušálna suma za rok, hospodárstvo sa takisto nám podiela a to sú vlastne tie náklady, ktoré eh, sa zaoberajú um, mm, riešením týchto stiažností, handling, náklady na handling a potom uh, spotrebiteľ platí 25 až 125 eur za podanie tejto stiažnosti, ale napriek tom, a tým ale eliminuje samozrejme. Ale samozrejme sa nevystavuje riziku, že mu v rámci súdneho procesu boli uložené, bola uložená náhľada vyhrať výlov súdu. A keď vyhrá túto svoju stiažnosť, tak sa mu tie peniaze vrátia vidíme, že sme tu robili taký veľmi dobrý eh, ochranný systém, ktorá sa, ktorý sa opláca a myslím si, že sme takto vypracovali veľmi dobrý systém ochrany spotrebiteľa. Ďakujem pekne, to bolo skutočne veľmi zaujímavé. Nemyslím. Ešte sa teda replikovať, ehm, opakuje v celej Európskej únii, ale je to príklad veľmi dobrého postupu. No a tým sa dostávame k poslednému rečníkovi, v rámci tejto časti pred eh, otázkami a to je pán Pegado List, kto je predseda skupiny pre spotrebiteľov v rámci Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. A jeho výbor prijal stanovisko k jednotnému trhu dnes ráno a obsahuje to tiež eh, časť o ADR. Takže bude hovoriť o perspektíve výboru. Ďakujem pekne. Mám síce len 5 minút. A najskôr by som chcel poďakovať za pozvanie a iniciatívu. V podstate už bolo všetko povedané, ale pani predsednička, ja by som chcel reagovať na pána Malcoma Harbra. On sa pýtal na stanovisko VSA, hospodársky sociálny výbor. Ten nebol povolaný, nebol požiadaný o stanovisko v rámci konzultácie, ale je to súkromné, je to teda súkromné, súkromné stanovisko, osobné stanovisko. Myslím teda, že včera Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal stanovisko k tomuto a povedali sme áno, Prístup k spravodlivosti je veľmi dôležité, no a súčasná konzultácia KDR k výboru regiónov a kolektívne žaloby. Vítame, že pracovný program na roky 2011 predpokladá, že sa budú predpokladať veci a očakávame rýchle prijatie tejto, tohto opatrenia. No a to malo byť až na konci mojej prezentácie, no ale ešte sa k tomu vrátim. Potrebujeme v podstate obidve konzultácie spoločné, pretože oni sa vzájomne doplňujú a treba poukázať na ďalšie dôležité dokumenty. Samozrejme dokumenty komisie, zelená kniha komisie z apríla 2002, odporúčania rady ministrov k tejto téme, tie sú tiež veľmi dôležité. A samozrejme niektoré rozsudky Európskeho súdneho dvora, ako aj rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, tie sú v tejto chvíli veľmi dôležité. Už to tu dnes zaznelo, povedala to moja kolegyňa, patrí k tým trom mušketierom ktorí vypracovali jedno stanovisko s troma spravodajcami k zákonu o vnútornom trhu. Treba teraz objasniť otázku, možno niekoľko pár základných úvah, najskôr riešenie konfliktov. To neznamená, že e, niekto súdi. Nie, to robia súdy, len súdy majú možnosť vyslovovať rozsudky možnosti výboru regiónov, však sú veľmi dobré na riešenie sporov hlavne spotrebiteľských. Namiesto alternatív, namiesto to, aby sme to uh, nazývali alternatívny, alternatívny mechanizmus, mohli by sme to nazývať adekvátny, aby tamto Ačko zostalo uh, zachované. A RT to je HRD je podpora, podpora pre súdy. No a komisie to k, ku kolektívnym žalobom jasne povedala dôvody, prečo je to dobré. Sú rôzne. Samozrejme dôležitá je aj dôvernosť. Ja som za dôvernosť. A to vždy keď to je alternatívny mechanizmus riešenia problémov, pretože treba postupovať náležite. No a ďalšia podmienka nezávislosť, adekvátne kompetencie pre mediátora, to je veľmi dôležité. A ďalej záväzný charakter a exek- výkonný charakter rozhodnutí, zrušenie premočania, ale povedal to aj maďarský minister, ktorý tu dnes bol a ja sa pripájam k jeho názoru. Treba, aby rozhodovali eh, strany členských štátov alebo členské štáty o tom, čo je dôležité. No a to je prístup bottom-up, nech sa správne hovorí po francúzsky. Treba niečo urobiť na úrovni EÚ? Ja tvrdím, že áno, ale už to zaznelo viackrát. Subsidiarita je veľmi dôležitá tá pomernosť je dôležitá, to treba dobre zanalizovať no a samozrejme aj áno. A prečo? No, potrebujeme nejaký spoločný rámec dôveryhodnosti. Treba zaistiť, aby súčasné systémy boli dodržiavané. Aké parametre sú to? Poprvé, nezávislosť, nestrannosť. Áno, tu sa rozlišuje medzi týmito dvoma. Dôležitá je transparentnosť, efektivita, legálnosť, spravodlivosť. O tom všetkom sa dá diskutovať. Všetky tieto parametre už v odporúčaniach komisie existujú. Čiže treba to aplikovať v rámci smerníc. No a to je aj navrhujem. Smernice so základnými princípmi, s pravidlami, ktoré všeobecne platia, s povinnosťami pre informa- o informovanosti, zapojení členských štátov a všetkých zúčastnených strán. aplikácia príslušných nariadení. Komisia teraz hovorí o, o príslušnom, príslušnej novelizácii a potrebujeme aj online sieť. To je všetko mimoriadne dôležité. Ďalej záujmy. Tomu by som ešte mal čo povedať. Ale na záver poviem niečo humoristicky. Áno, tu vidíte hranice ARD. Hovorí tam nie trošku neskoro teraz volať mediátora. Áno, v tomto prípade neskoro už je. Dobre. Takže tým sme skončili v takej, v takej veselej nálade. No a slovo teraz, a slovo sa môžu ujať ostatní, ako som už povedala. A teraz máme hľadiť do budúcnosti, namiesto toho, aby sme vymenovali, čo, čo už existuje. Takže tí, ktorí majú nejaké myšlienky k legislatívnemu návrhu, radi si vás vypočujeme. Vidím, že je to pomerne veľa ľudí. Malkom ako prvý a potom ďalší. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste ma pozvali dnes. No, ja Vítam iniciatívu Komisie a parlamentu. Zdá sa mi, že niektoré kľúčov sú nasledujúce. Každý súhlasí s informovanosťou. Sú tri strany, ktoré sa v tom musia zúčastňovať. Vlády majú povinnosť zachovávať registre systémov na ich území, rovnako aj priemysel a obchod. Musíme podporovať, aby vypracoval systémy No a rovnako myslím, že by bolo dobré, ak by boli nejaké prísne pravidlá, že právnici musia upozorniť svojich klientov na relevantné mimosúdne vyrovnanie predtým, než začne súd. Ak máte súd pred alebo počas ADR, tak to redukuje možnosti. No a druhá vec, to je dôveryhodnosť. Na to, aby sme majú dôveryhodnosť, je potrebné identifikovať objektívne kritéria a systémy mali byť certifikované na základe týchto kritérií. Sú systémy v Holandsku, vo Veľkej Británii a určite na mnohých ďalších miestach. Ak sa hodnotenie bude vytvárať na základe takýchto objektívnych kritérií, tak to bude dôveryhodné. No a ďalšia vec, dôvery, e, dobrovoľný charakter ARD musí byť zachovaný. Je to oblasť, kde treba presviečať pri, aj s príkladom a ukazovať úspechy. A to je skutočne dôležité. Ak e, budeme presadzovať cestu legislatívy alebo nejakých povinných vecí, e, tak úplne minieme cieľ. A posledná vec. Ľudia musia vnímať súdy nie len ako vec na súdne spory, ale to, pretože súdy veľmi často hovoria, že ARD treba vyskúšať ako prvú, prvú možnosť. No a myslím teraz, mám na mysli dánsky, teda holandský príklad, kde sú tak dozerá na nejaké mimosúdne vyrovnanie a ak strany chcú, želajú si tak e, súd podporí ich urovnanie tým, že to e, s tým, že toho spraví záverečné rozhodnutie, ktoré je uplatniteľné a právne záväzné. Takže otázka tej konečnosti je v tomto ohľade veľmi dôležitá. Ďakujem. Ďakujem pekne a tak ako ma Malkon upozorňuje, čo som mala povedať, chcela by som vás požiadať, aby ste sa vyjadrovali čo najstručnejšie a každý bude mať dve minúty. Takže požiadam všetkých nasledujúcich rečníkov, aby sa vyjadrili čo najstručnejšie. Môžete nám povedať aj vaše meno a predstaviť sa, ako je Živá Dronová. Zo Slovenska som právnička a tiež mediatorka na okresnom súde v Lublane, ale tu som ako spotrebiteľská právnička zo Slovenska. A na to, aby som to povedal stručnejšie a rýchlejšie, tak budem pokračovať po, slovi, e, po slovensky. Ja úplne stručne by som rada povedal, že systémy ARD e, musia byť e, zamerané na spotrebiteľov. A to znamená, že musia byť dôveryhodné, a rovnako to znamená, že asociácie spotrebiť, spotrebiteľské asociácie si môžu zvoliť, no a že my, právnici tiež, ADR musí byť eh, dôveryhodné a to znamená, že rozhodnutia v rámci ADR musia byť eh, nestranné a kompetentné. No a preto mediátor eh, musí si uvedomovať konkrétne črty toho prí, prípadu. Čiže nie je to len otázka mediácie. Dôležité je, že výsledok je rôzny ako alebo odlišný, ako keď je ten spor na súde, alebo e, keď je spor medzi dvoma podnikateľskými subjektami. No a my musíme zohľadňovať všetky podmienky pri mm, navrhovaní spoločných princípov e, pri tvorbe systémov ADR a rovnako mm, systém dôveryhodnosti a dôvernosti, čo je hlavný princíp, ktorý nie je pre spotrebiteľov vždy pozitívny. A musíme byť postupovať veľmi opatrne, pretože spotrebiteľské spory zahrňuje mnohé strany. Niekedy sa musia príjmať rozhodnutia o nespravodlivých postupoch a to je viac, ako tie sa týkajú len viac ako len jednej strany a preto transparentnosť musí byť bezpodmienečne zaistená. A to treba spojiť s výročnými každoročnými správami No. A príslušným orgánom, a aké boli, treba um, v nich uviezť riešenia, tak aby sme dokázali predísť nespravodlivým nespravodlivým uh, postupom. A treba podporiť uh, spravodlivú hospodárskú súťaž na trhu. My si musíme uvedomiť, že príjmame rozhodnutia týkajúce sa porušení spoločnosti, ktoré tam nie sú, sú spravodlivé a nikdy neporušili pravidlá. Takže to treba zohľadniť. Ďakujem. A teraz eh, myslím, že 79 to je. Vincent Tillman from... Dobré popoludne. Vám sa Vincent Tillman z asociácie z Nemecka. Chcel by som nadviazať na to, čo tu bolo povedané. Uh, hovorí sa tu, že ADR je lacným riešením. To je podľa mňa príliš zjednodušené. Riešenie sporov nikdy nie je lacné. A chcel by som povedať, že pokiaľ ide o vytvorenie nejakej onlineovej schémy, ktorú sme spúšťali pred pár rokmi, tak máme skúsenosť takú, že ak chcete vytvoriť kvalitný ADR mechanizmus, tak potrebujete potrebujete veľa skúseností, potrebujete prevádzkovať sekretariat, potrebujete rozpočet na osvetu, potrebujete systémy kvalitného manažmentu a všetky tieto náklady, ktoré sú takto vygenerované, častokrát nemôžu byť požadované od strán sporu, ak ide o menší spor a už vôbec nie, ak ide o cezhraničné spory. Takže chcel by som povedať, že by ma zaujímalo bližšie vyhodnotenie prepojenia medzi kvalitou a nákladov týchto systémov ADR. Neviem, čo doteraz aké sú to teraz výsledky v tejto oblasti a akým spôsobom by sme mohli, ak by som to tak mohol povedať, nájsť nejakú finančnú schému na financovanie riešenia sporov, kde ide o málo finančných prostriedkov. Viacerí rečníci tu dnes spomínali o systémy, ktoré sú finančované z verejného sektora. Hm, neviem, či sú tu aj čisto súkromné. A ak sú nejaké súkromné, je tu nejaká konkurencia medzi súkromnými a štátnymi ARD, ADR systémy mami. Do tej strednej oblasti auditoriu sa dostaneme o chvíľočku. Nech sa páči tu na nalavo. Ďakujem pekne. Ja som z Oxfordu, profesor. Chcel by som spomenúť tri body, pokiaľ ide o výskum, ktoré momentálne vykonávame. Ide predovšetkým o techniku. A hoci táto architektúra štruktúr, viacerých eh, ADR centier sú rozlišné, techniky, ktoré využívajú, sú veľmi podobné, pokiaľ ide arbitráž a mediáciu. Čiže keď porovnáte tie najlepšie centra, tak viete, že sú určite sekvencie týchto techník. Najprv je tu negociácia medzi jednotlivými stranami, potom zmierovacie konanie zo strany expertov a potom záväzná arbitráž, kde už je väčšia miera voľnosti a potom na konci až súd. A súd je vždy na konci tohto reťazca. Ten vlastne je ako keby taková hrozba, na to, aby sa využil ADR systém. A potom tie dva body, ktoré som spomenul na konci, je tu preto sa vlastne uchyľujú riešeniu k súdom, pretože tu je z... nejasná situácia, treba ju vyriešiť. Sú tu dva body, ktoré by sme mohli ešte spomenúť. Ide tu o to, aby sme mali jasný taký pyramidový, pyramidový rámec, tak ako to spomínali naši holandskí priatelia. Čiže spotrebitelia aj e, predávajúci musia jasne vidieť, že tu e, sú takéto systémy, je tu viacero ombudsmanov viacerých krajinách, viacero schém, vo viacerých krajinách, ale ak by sme vedeli, že tu je niečo, čo funguje vo všetkých krajinách podobným spôsobom, tak vlastne by to ľudí primelo k tomu, aby vytvorili takéto mediačné centra, kde by mali vlastný um, rovnaký alebo podobný systém vyhodnocovania týchto sporov. A potom je tu ešte ten vzťah smerom k súdom. Uh, ak sú určité príliš prísne kritéria alebo regulácie, ak tu máme totálny systém kvality, pokiaľ ide o feedback smerom podnikom, tak sa dokážu zachytiť tie informácie, ktoré sú potrebné, všetky tie výsledky toho procesu, tých arbitráží, ktoré môžu byť e, prostredstvom regulátorov a se, samoregulátorov e, zapojené do tohto procesu. A týmto vlastne sa to dá potom vyhodnotiť. Ak to robíme takýmto spôsobom, tak sa vyhneme nejakým e, negatívnym riešeniam kolektívnych žalob. Nech sa páči, pani. Ďakujem pekne. Ja som Antia Fetako, som tajomníčko Medzinárodnej asociácie e, sporiteľní poisťovne, pardon. Chcela by som povedať, že tento konzultačný proces je veľmi komplexný a širokého charakteru. Hovoríme tu o odlišných systémoch, schémach a metódach. A aj keď sú tieto metódy možno častokrát podobné, využívajú podobné z princípy ADR, spôsoby, ako sa takéto spory riešia. A preto by som chcela pripomenúť, že by sme sa mali sústrediť na určité presné definície jednotlivých pojmov, aby sme vedeli, s akými termínmi operujeme. A tu sa dostávam k tomu, že aké sú tu vlastne požiadavky. Častokrát sú požiadavky pre odlišné systémy odlišné. Napríklad rečníci tu spomínali eh, dôveryhodnosť údajov alebo zverejňovanie údajov je dôležité, aby sa práve táto dôveryhodnosť dokumentov a informácií dodržiavala, pretože iným spôsobom nedosiahneme uspokojivé výsledky mediácie. A takisto by som chcela uviezť do, obrazy, do obrazu právnu ochranu, ktorú tu máme. V niektorých krajinách takáto ochrana spočíva v tom, že sa v konkrétnej mediácii sústredíme na jednotlivé možnosti, ktoré sú tu. Ešte stále sme iba v tej počiatočnej fáze, kde sa snažíme nájsť, ako by tieto poisťovne vo vzťahu klientov mohli v problematických prípadoch postupovať, ale chcela by som zdôrazniť tri body, kde poisťovne môžu byť do istej miery napomocné, napríklad osveta. Aký je takýto prípad zrelý na, takýto, na takéto riešenie sporu, tak by jednoducho poisťovňa svojho klienta informovala o takéto schéme ADL. Potom tie nedostatky, ktoré sú tu, všetky spory by týmto spôsobom boli pokryté, odhľadnúť od nejakých geografických e, rozmerov takéhoto sporu. A potom v neposlednom rade sú tu tie náklady určité bonusy, ktoré platia poistenci, by jednoducho pokryli takéto náklady mediácie. Čiže sú tu, je tu potenciál pre našich klientov a pre poisťovateľov a istým spôsobom vyfinancovať takéto riešenie sporov. Ďakujem pekne. Možno ešte dvoch rečníkov. Veľa ľudí sa hlási ale budeme musieť tak či tak skončiť, takže ešte dvoch rečníkov môžeme stihnúť. Alebo štyroch, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poukázať na tri body, celkom prakticky, pokiaľ ide cez hraničný rozmer. Podporujem to, čo povedal Chris Hodgins, že ADR jednoducho um, znižuje potreby pre kolektívne žaloby, pretože ak to bude účinné, tak jednoducho sa tomu vyhneme. A druhá vec, ktorú som chcel povedať, cez hraničné prípady, tam spotrebitelia musia vedieť, kam sa môžu obrátiť. Čiže myslím si, že také jednotné vstyčné miesto, kde by sa mohli obrátiť, by bolo pravdepodobne tým najlepším riešením. Uh, a tieto nahlásené prípady by potom mohli byť e, prevedené do patričných centier. A pokiaľ ide o spotrebiteľov a podniky, títo, títo potrebujú skutočne dôveru v týchto systémoch a musí sa to monitorovať aj vo vzťahu k európskym štandardom. Ak budú sa vzájomne uznávať, a budú mať v sebe dôveru, tak potom môže byť skutočne uplatnené takéto riešenie ADR. musí to byť v súľade aj s právnymi predpismi. A potom e, musí sa celý takýto spor uviezť do právneho základu alebo kontextu v danej krajine alebo v krajine Európskej únie. Či to bolo 5 bodov, nie 4, pán rečník? Rečník nemá mikrofón. Uh, my name is Jolanda Volám sa Jolanda Gilza, som raditeľka ECC v Švedsku Uh, a chcela by som poukázať na overené postupy, ktoré máme v Švédsku. Táto myšlienka dobre u nás funguje. Je tu viacero organizácií predávajúcich napríklad v automobilovom priemysle. Títo členovia tohto priemyslu sú zaviazaní, aby jednoducho dodržiavali odporúčania ADR systémov. Myslím si, že o tom by sme museli hovoriť, pretože to práve vytvára určitú dôveru vo vzťahu k spotrebiteľovi. Čiže potrebujeme mať určitú skúsenosť so prípadmi, ktoré boli vyriešené v prospech klientov aj v prospech predajcov, aby mali dôveru. Nech sa páči, ďalší. Hans de Koning, eh, eh, donc eh, la de consommateurs belge Pokiaľ ide o spotrebiteľské organizácie v Belgicku, mám tu pár informácií, ktoré by som chcel spomenúť sú nekoherentné postupy. <clears throat> Už môj predrečník nás to upozornil, že je dôležitá transparentnosť pre spotrebiteľov, ale dôvernosť je takisto veľmi dôležitá. Legalita, spravodlivosť takéhoto spojenia. Musíme byť jednoducho koherentní. Musíme mať jeden text, jednu smernicu, ktorá všetko pokrie. To je jedno odporúčanie. Druhé odporúčanie. A účelnosť účelnosť e, európskych um, nariadení voči um, súhrným žalobám, tak toto by sa mohlo previesť do, e, do systému ADR. Samozrejme, tu sú tiež veľmi dôležité problémy s prekladmi, sú štandardné formuláry, ktoré je potrebné prekladať. Um, um, v rámci ADR neargumentujete právne, ale sudca o mediátor má pomôcť eh, ľuďom eh, argumentovať. Ja sa chcem pripojiť k Monike Cruz. Musíme jednoducho pre mediačné systémy eh, pripraviť template, teda podklady, dokumenty a samozrejme dôležitá je transparentnosť. Nie len k tomu nie len k tomu stavu, ale aj k výsledkom. Myslím si, že spotrebiteľ potrebuje databázu, kde by boli uvedené všetky um, mediačné systémy alebo všetky mediačné miesta. A spotrebiteľ musí byť v plnej miere informovaný o všetkých možných alternatívach musíme to všetko prepojiť. A posledná poznámka k transparentnosti. Preventívne opatrenia to je rovnako dôležité. Možno by sa mohli mohlo sporom vyhnúť, keby sme tam mali tzv. minimálne klauzuly v zmluvách. A myslím si, že holandský príklad je tu veľmi dobrý. Musíme informovať a pôsobiť eh, profilakticky, aby sme tie spory, aby sme sa im vyhli sporom už vopred. Ešte máme jedného pána, ktorý sa chce spýtať niečo. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ja som z univerzity v Granade, som profesor pre súkromné právo a zastupujem spotrebiteľské centrum Španielsko a budem hovoriť po španielsky. Yo, me han parecido muy interesante todas las eh, intervenciones de esta... Áno, všetko to, čo sa dnes popoludní povedalo, bolo veľmi zaujímavé a ja z mojej strany by som chcela upozorniť na to, že sme málo pozornosti venovali významu systémov ADR v eh, cezhraničnom styku. Je to tak? že môžeme vytvoriť spoločný, vhodnejší rámec, tak aby sme tieto systémy vyvíjali, ale napriek tomu platí, že Európska únia nesmie stratiť do zreteľa pri úpravách v tejto oblasti, že je dôležitá ochrana spotrebiteľa Upozornili sme takisto na to, že je dôležité mať európsku smernicu, ktorá by posilnila ochranu spotrebiteľa. My sme hovorili mnohé e, k tejto téme, ale chcel som skutočne upozorniť na to, aby sme dostali tej právnej výzve a to, aby sme si stanovili jasné kritéria. Tak, aby sa tie podniky, eh, ktoré sa na tom zúčastňujú, aby mohli um, mať, um, aby mohli mať dôveru v tie systémy, rovnako ako zákazníci. A mohli by sa napríklad takisto um, vybudovať efektívne koordinačné systémy. E, napríklad e, mediácia online, tam predsa máme najrôznejšie podnety, ktoré by sme mohli vytvoriť, aby sa tieto systémy vylepšili. Ďakujem. Ďakujem pekne, čiže ako vidíme, čas nás nepustí ďalej. Dostávam sa na koniec toho času, ktorý máme k dispozícii. Teraz sa obrátim na našich panelistov a spýtam sa, či by niektorý z nich sa chcel vrátiť k týmto témam, ktoré tu boli. Neviem, je to pozvanie, nie je to nejaký záväzok pre nich. Takže začneme posledným. Nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne povedal by som, že uh, Komisia musí jednoducho urobiť niekoľko základných rozhodnutí, napríklad, či to bude dobrovoľné, či to bude povinné, celá táto záležitosť ešte minulý týždeň sa u mňa v mojej krajine dohodlo na tom, že by sa mediácia urobila povinná pre spotrebiteľské prípady, ale len keď ide o tie najdôležitejšie verejné služby. No mne by sa to páčilo, keby to bolo, e, keby sa to zavedli pre všetky oblasti, ale myslím si, že to je prvý krok práve tým správnym smerom, či teda povinne, či to bude povinné alebo dobrovoľné. A teraz ale samozrejme oveľa dôležitejšia otázka, či to má byť dôverné alebo nie. Ja som za dôvernosť keď e, chceme skutočne vytvoriť e, také um, skutočné ADR, mechanizmy ADR. A tretia, tretí bod je financovanie. Jeden z um, rečníkov povedal, že takýto systém absolútne nie je bezplatný, pretože on vytvára náklady a um, to niekto potom musí vyfinancovať, či štát alebo súkromné miesta, ale musí, byť, musí to byť financované, aby to riadne fungovalo. Áno. Hovorí pán Merkens Áno, e, toto prináša aj náklady. Kvalita vždy prináša so sebou náklady a zoberte si, že tento systém, taký, aký máme, e, si vyžaduje veľké investície. E, u nás platí štát jednu časť a, pre, a podnikateľská sféra druhá. Druhú časť a, a spotrebitelia platia relatívne málo. Oni platia 25 až 125 eur. A keby spotrebitelia išli pred, na, e, s týmto násud, tak musel by štát platiť takisto sú, um, súdne trovy alebo teda náklady na takéto súdne konanie a to by vyšlo všetky zúčastnené strany oveľa drahšie. Myslím si, že hospodárska sféra sa takisto môže uh, pridržiavať takéhoto systému, pokiaľ si udrží svoje dobré meno, pretože uh, pokiaľ ide spotrebiteľ e, k nejakému podniku, ktoré, ktorý je registrovaný ako mediačné miesto, tak to môže byť veľmi dobré riešenie. Ja by som povedal, že ADR je posledná, posledný je, e, krok riešenia sporov vzájomnou dohodou. Nie je to lacné, ale je to lacnejšie ako mediácia arbitrážnymi orgánmi, súkromnými alebo štátnymi, ktoré sú rešpektované, ale boli vytvorené na riešenie sporov medzi podnikateľmi subjektami, ale nezaoberajú sa vzťahmi medzi e, spotrebiteľmi alebo podnikmi a spotrebiteľmi. My, čo sa týka Francúzska, sme ochotní znašiť poplatky za mediáciu a nežiadame, aby za nás platil niekto iný. Otázka alebo úloha organizácií a združení je v tom, že podnikateľské subjekty musia byť informované a poskytovať informácie spotrebiteľom podľa určitých kritérií a musia sledovať a dodržiavať princíp subsidiarity. Uh, dobre, myslím, že týmto môžeme ukončiť uh, túto tému z hľadiska komisie, alebo za komisiu vám veľmi pekne ďakujem za mimoriadne bohatú diskusiu. No a slovo teraz dám predsedovi výboru IMKO na to, aby ukončil celé zasadnutie. No dobre, ďakujem veľmi pekne, Žaky, za moderovanie, moderáciu. Ja som mal oveľa menej roboty ako, ako zvyčajne. Pre mňa to bolo veľmi podnetná schôdza a myslím, že takéto vypočutie by to aj malo byť. Takže na záver pár pripomienok. Chcel by som poďakovať Európskej komisii za to, že odporúčila a navrhla takéto spoločné podujatie. Je to veľmi dobrý príklad spolupráce a dúfam, že budeme <clears throat> počas ďalšieho vývoja e, sa ešte takto stretneme. No a druhá moja úvaha je, že je jasné, že e, v tejto oblasti existujú odborníci, mnohé skúsenosti, ktoré musíme využívať. No a ja myslím, e, sa to zdôraznil, a je to jasné, bol to aj člen rady, že Európska iniciatíva musí pridávať hodnotu tomu, čo už ľudia robia a nie byť s tým nejak protiklade, A treba využívať odbornosť, ktorá existuje, ktorá je k dispozícii. My si môžeme vymieňať skúsenosti a možno mechanizmy na zlepšenie kvality, ale myslím, že oblasti, kde ešte potrebujeme ďalej, čím sa potrebujeme ďalej zaoberať, sú cezhraničné problémy. A to je podpora, podpora spolupráce medzi spotrebiteľmi. Jackiny ľudia sa s ľuďmi, ktorí v tomto sú za, zainteresovaní, často stretávajú. A e, to však znamená viac zdrojov zo členských štátov a preto je to problematické. Oblasť ako dohľad nad, dozor nad trhom a mnohé ďalšie kde ešte sú nedostatky a sú predmetom našho záujmu. Takže môžeme urobiť ešte veľa. Technológia je v tomto ohľade našim spojencom. Ja som veľmi rád, eh, že holandský príklad nám ukázal, ako sa dajú využívať informačné technológie. No a samozrejme, hovorilo sa to o eh, takých jednotných kontaktných miestach. A mnohí z vás vedia, že v členských štátoch. Je to program jedno, jednotých alebo združených miest kontaktov. Je projekt, ktorý v mnohých prípadoch využíva mnohé nástroje, ktoré sa snažia integrovať a spájať informácie, ale často umožňujú postupovať sériou viacerých výberov, čiže je to integrovaný systém a tieto nástroje sú už dostupné. celí kolegovia hovorili o možnosti využívať všetky príležitosti. No a mm, samozrejme možno e, niekedy sú alternatívne možnosti a treba sa rozhodnúť. No a myslím, zaznelo tu viacero zaujímavých vecí o angažovanosti podnikateľských subjektov. No a dobré podniky iste chcú sa do toho zapojiť, pretože to je vlastne aj pre nich samé dobré. Je to dobré pre spotrebiteľov tiež. A mnohé podniky a podnikateľe si uvedomujú, že vyriešiť spotrebiteľský program úspešne e, znamená že spotrebiteľa alebo verného klienta. A ja viem, mám skúsenosti, že to tak je jeden z mojich kamarátov hovorí, že japonské príslovie, e, že problém je hora plná pokladov. No a ak úspešne vyriešite problém, tak sa z toho veľa poučíte. No a otázka o dôvernosti a transparentnosti tie sú dôležité, no a je správne, že spotrebitelia vo svojich stykoch musia požívať dôvernosť ale výsledky prípadov treba komunikovať a treba o nich informovať, pretože tým sa budujú nejaké precedenci. No a komisia urobila veľmi veľa tým, že preskúmala minulé prípady a čím viacej informácií máme, tým jednoduchšie a ľahšie sa dá dospieť k záveru, a pretože môžete si byť istí, že niekto už taký problém mal a dá sa rýchlo vyriešiť. Dobre, takže skutočne sú pred nami mnohé zaujímavé výzvy. A čo sa týka výboru, my budeme úzko spolupracovať s našimi kolegami z výboru pre e, právne záležitosti. Som rád, že pán Baldazáre tu dnes tento výbor e, zastúpil. Ich predseda a ja spolupracujeme veľmi úzko, pretože samozrejme e, sú problémy právnych implikácií dopadov ADR. Ja myslím, že my už sme ukázali, že dokážeme spolupracovať s inými výbormi. No to už v minulosti sme ukázali. Takže chceme eh, rovnakú, chceme vysokú úroveň spolupráce aj v oblasti ADR, na to, aby sme reagovali na myšlienky komisie. Ja som si istý, že, to nebude, že toto nie je prvé vypočutie, alebo nie je jediné vypočutie, pretože by sme boli radi, ak by ste nás v budúcnosti informovali o vašich návrhoch. Dobre, to sú moje záverečné vyjadrenia. No, len na záver, členovia výboru už viete, a možno to už niektorí z vás videli, že výbor pre vnútorný trh má svoj obežník. Ja nepíšem. Máte tu k dispozícii toto vydanie. Boli by sme radi, ak by ste zostali s nami v kontakte a na poslednej strane môžete sa pridať do siete priateľov inka a potom budete dostávať newsletter do, do elektronickou poštou. Chceme získať 1500 členov a e, dnes exkluzívna správa je, že 1500 1500 registrovaná, 1500 registrovaná osoba bude môcť ísť na obed.